predsedám výboru Agri a budem mať e, tú čest viesť túto schôdzu. Nemám veľa času, takže pokúsim sa viesť túto schôdzu dynamickým spôsobom. A skôr by som dal priestor, väčšinu priestoru vám, našim cieným hostom. Je e, mi cťou a potešením privítať vás na tejto schôdzi stretnutí s predstaviteľmi národných parlamentov, poslancami národných parlamentov. Je to schôdza poslancov národných rád, ktorí pracujú v oblasti polnospodárstva a potravinárstva. Ešte raz vás všetkých vítam. Chcem sa ospravedlniť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré možno vznikli vám v súvislosti s týmto stretnutím. Dúfam, že neboli žiadne problematické momenty. Budem preskakovať tie veci, ktoré nie sú potrebné, nevyhnutné, ale keď sa pozrieme na poľnohospodárstvo a na potravinárstvo, ak sa pozrieme na veci, ktoré sa diali v poslednej dobe v Európe, máme oznámenie komisie z 29. novembra. V máji očakávame prezentáciu viatočno finančného rámca Takisto bude predložené, budú predložené legislatívne návrhy. Pokiaľ ide o náš ďalší pracovný časový, časový rámec, tak budem o tom hovoriť neskôr. Dovolte mi srdečne privítať aj nášho komisára. Hovorím náš komisár, pretože pracuje v našej oblasti záujmu. Vážený pán komisár Hogan, sme radi, že ste tu medzi nami a určite ste si uvedomili, že tu máme aj ministra Bozdanova, ktorý je tu v mene pána Porodzanova, ktorý je tu v mene predsedníctva, predseda Rady ministrov plnohospodárstva. Ako viete, v súčasnosti rade predseda Bulharsko. Je tu pán Plank, z Ministerstva pre udržateľnosť a cestovný ruch z Rakúska. No, sme radi, že ste tu. Aj vy, pán Plank, pretože ďalšie predsedníctvo bude rakúske predsedníctvo. Máme tu ďalších hostí a zástupcov panelu. Pán Daling konkrétne, predseda výboru pre polnospodárstvo a potraviny z Írska, pán Dorfman, ktorý bude predstavovať svoju správu. Je tu pani Aguilera, ktorá bude mať takisto priestor na prezentáciu svojej správy. Je pravdepodobné, že pán Jerži Pleva tu bude, e, generálny riaditeľ, ktorý sa zúčastní druhého panelu. A našim panelom budú predsedať dobre známi novinári, ktorí sú povolenejší na vedenie takéhoto typu schôdze ako ja. Pokiaľ ide o formálne náležitosti, máte pred sebou dokumenty. Ak chcete vystúpiť eh, v jednom z dvoch panelov, v rámci týchto dvoch panelov, eh, vyplňte eh, tento formulár. Zamestnanci vyzbierajú tieto prihlásenia, je to vyplnené formuláre a potom sekretariat sa podarí, e, sa pokusí riadiť diskusiu takým spôsobom, aby dostali priestor zástupcovia parlamentov všetkých krajín a potom možno eventuálne aj poslanci nášho výboru pre poľnohospodárstvo. Majte na pamäti, že čas toho dnes nie je na zvyš, takže prejdeme k prvej prezentácii. prvej časti eh, bude vyhlásenie alebo úvodný príhovor komisára Hogena a potom bulharského predsedníctva. Prejdime teda k vypočutiu samotnému. Vypočujeme si výpo... príhovor pána komisára. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda vážené poslankyne, poslanci, poslanci z národných parlamentov, stení hostia, dámy a páni. V prvom rade eh, by som chcel poďakovať predsedovi výboru pre polnospodárstvo tu v parlamente, pánovi Šikerskému, za pozvanie na účasť tu súčasníca dnešnej schôdze. Je dôležité, že sa angažujeme s národnými parlamentami a toto je vec, ktorú má komisia ako vysokú prioritu. Viac ako 170 170 návštev absolvovala táto komisia, respektíve kolegium vo všetkých členských e, štátoch. Za posledné obdobie ja som absolvoval tých e, návštev viac ako 20 a budem v Írskom parlamente o týždeň. Minulý týždeň som sa zúčastnil e, rozpravy, pokiaľ ide o účasť národných parlamentov v európskom politickom procese, aby sme sa zaoberali možnými zlepšeniami v rámci tohto mechanizmu ja uznávam, že národné parlamenty zohrávajú a budú zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o približenie ľudí k vlastným e, občanom, pokiaľ ide o istú mieru dohľadu na európskej úrovni a pokiaľ ide angažovanie sa s európskymi inštitúciami. Dnešné medziparlamentné stretnutie preto ponúka dobrú príležitosť e, pre poslancov z národných parlamentov, aby sa pripojili k europoslancom, aby poskytli cenné vstupy pre prípravu legislatívnych návrhov zo strany komisie, pokiaľ ide o oblasť a potravinárstva po roku 2020. Určite všetci viete, že bolo zverejnené oznámenie o potravinách a o životnom prostredí v novembri minulého roku. Odtedy e, to bolo predmetom diskusie tu v parlamente na úrovni hlavne Agri, výboru Agri a takisto počas bulharského predsedníctva prebehli intenzívne diskusie pod vedením pána Porozona, môjho priateľa Porozanova Takisto chcem eh, vyzvihnúť prácu Herberta Dorfmana, spravodajcu ako aj ďalších tieňových spravodajcov tu v parlamente, ktorí sú súčasťou vypracovania stanoviska, pokiaľ ide o práve takéto stanovisko výboru Agri. A bude sa budúci mesiac o tom hlasovať práve na tomto výbore ohľadom znamenia. Ďalšie dva mesiace samozrejme budú veľmi dôležité z pohľadu eh, ďalšieho smerovania potravinárstva a polnospodárstva v EÚ. Na budúci týždeň komisia predloží návrh rozpočtu 2020-2027, vrátanie rozpočtu pre spoločnú polnohospodárskú politiku. Nikto by tu nemal teda prepadať ilúzii v čase Brexitu a v čase zvýšených požiadaviek na rozpočet, že to pôjde ľahko. A v konečnom dôsledku kľúčové rozhodnutia budú prijaté samotnými členskými štátmi, ktorých lídry budú musieť rozhodnúť, či sú pripravení alebo nie sú pripravení zvýšiť e, finančné príspevky do rozpočtu EU, ak áno, do akej miery. E, toto je to rozhodnutie, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvní výsledok rozpočtového procesu, ktorý prebehne počas ďalšieho roku. Ako poslancovia v príslušných výboroch vašich parlamentov určite sa stotožňujete s týmto názorom. Chcete, aby tá politika bola silná, aby bola dobre financovaná a chcete, aby e, podporovala príjmy polnospodárov, pričom podporí život vo vidieckých oblastiach aj život, schopnosť a zabezpečí vysokú mieru environmentálnych a klimatických ambícií. Ako komisár za oblasť polnospodárstva, ako človek, ktorý zastupuje vidiecké oblasti viac ako 20 rokov v Vieskom parlamente, som presvedčený, že spoločná polnospodárska politika sa osvedčila v čase, že je veľmi úspešnou politikou už od roku 1962 až naďalej naplňa dobrú hodnotu za peniaze pre E, ľudí, občanov. Moje prvé posolstvo smerom na vás, preto ako poslancov národných parlamentov, pracujte na tej silne financovanej SPP a lobujte za to tak povedať s dobrom aj u vašich politikov, ktorých úlohou to je. Veľmi zriedkavo pani Nokel takýmto spôsobom tlieska, keď niečo hovorím, to je teda jedinečná, jedinečný moment. Tí z vás, ktorí spochybňujú potrebu dobre financovanej polnospodárskej politiky, chcem povedať na vašu adresu, že mali by sme podporovať príjmy farmárov, polnospodárov, lebo to je úloha SPP, ktorá bola stanovená aj v zakladajúcej zmluve. A ciele v tejto zmluve zostávajú naďalej tak relevantné ako aj v minulosti a tie sa odrazia aj na návrhoch, legislatívnych návrhoch komisie. Chcem pripomenúť, čo povedala komisia vo svojom oznámení, aby som pripomenul, kde sme jasne povedali, že podpora príjmu zostáva principiálna. Uvádzame, že priame platby z časti zaplňajú medzeru medzi poľnohospodárským príjmom a príjmom v iných, alebo z iných hospodárskych odvetví. Poskytujú dôležitú príjmovú bezpečnostnú sieť a zabezpečujú poľnohospodárskú aktivitu a činnosť v rôznych častiach EÚ, vrátane krajinách, kde sú isté obmedzenia prírodného typu, ktoré tiež dostávajú podporu z vidieckého rozvoja sú tam rôzne spoločenské presahy a výsledky vrátane rátane istých verejných statkov, ktoré sú takýmto spôsobom dodávané. Preto to zostáva dôležitou súčasťou SPP v, súlade s povinnosťami zo zmluvy. Zabezpečenie rovnakých alebo rovnakej miery platie pre hospodárov je nevyhnutné a nie je to na dobro len samotných poľnohospodárov, je to pre blaho celej spoločnosti širokej nie len tí výrobcovia, nie, sú len teda výrobcami vysokokvalitných potravín, oni sú tí, ktorí sa starajú o naše vidiecké oblasti. A oni sú, tak povediac, e, tými vojakmi, ktorí sú nasadení v prvej línii, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Aby sme chránili príjmy týchto polnospodárov, e, je treba mať aj podporu Európskeho parlamentu, Agri, to kde sa nám dostalo, za to som vďačný. Takisto e, rada nás podporila a viem, z názorov mnohých z vás ako predstaviteľov národných parlamentov, že aj vy sa zaujímate výrazne o túto otázku. Vzhľadom na podstatný spôsob, akým figuruje táto téma v otázkach rozpočtových, bude treba o tom diskutovať ďalšie mesiace. Pokiaľ ide o návrh MFF v ďalších týždňoch, rôzne odvetvové návrhy budú zverejnené maj na začiatku júna a tie budú predložené spolu zákonodarcom ja naďalej pracujem v tejto veci. Prvá vec, e, už sme veci teda avizovali v novembrovom oznámení. Musí to byť e, návrh, ktorý je zoširoka akceptovaný, ktorý je akceptovateľný a chceme ísť cestou zjednodušovania a modernizácie. E, my si ujasníme niektoré veci v rámci plnohospodárskej politiky postupne časom a snažíme sa tieto veci zohľadňovať e, v rámci týchto snách. Ešte viac sa sústredujeme na subsidiaritu. Subsidiarita s členskými štátmi a regiónmi, pričom e, máme väčšiu zodpovednosť a takisto nevyhnuté zodpovedanie sa za tie rozhodnutia. To je v súlade s cieľom väčšej subsidiarity a rozhodovania bližšie k občanom. Samozrejme, my sme si vedomi, akú úlohu Európska únia zohráva, pokiaľ ide o zabezpečenie spoločnej polnohospodárskej politiky. Spoločná a politika to zostane v rámci polnohospodárskej politiky ako prívlastok aj na európskej úrovni a bude tam viac flexibility, ktorá bude zabudovaná, pokiaľ ide o implementáciu na úrovni členského štátu nemôžeme predpokladať, že politika bude fungovať pre všetkých 27-28 členských štátov, bude to riešenie pre všetkých pričom je rozdielna situácia greckých farmárov, fínskych, švédskych polnospodárov. Oni budú mať iné e, výhľadky a iné, pred, iné nejakým spôsobom očakávania, pokiaľ ide o dosahovanie výsledkov. To treba zohľadniť aj do budúcnosti. Tie opatrenia bude treba premietnúť do plánov SPP na národnej úrovni, ktoré budú vypracovať samotné členské štáty. A všetci z vás v rámci národných parlamentov budete zohrávať e, túto dôležitú úlohu a budete konzultovaní riadnym spôsobom ministerstvom polnospodárstva a vládou vo vašej krajine skôr ako uzavriete návrh, ktorý bude zaslaný na schválenie Európskej komisie. Dosiahnutie tých opatrení bude posudzované na základe niektorých cieľov a ukazovateľov, ktoré budú celoeurópske a preto zabezpečia spoločnú povahu tej politiky. Ďalej dôležitá pripomienka ohľadom procesu schvalovania strategických plánov SPP, lebo som si vedomý, že z toho môžu prameniť isté obavy ako zástupcovia ľudu vy si budete uvedomovať eh, potrebu toho, aby priame platby fungovali a nie je možné, aby sa nedostávali k polnospodárom z dôvodov problémov so schvalovaním strategických plánov. Čiže my to zabezpečíme tým, že budeme mať čiastočné schválenie rôznych pilierov politiky. Zahrnieme osobitné ustanovenia v legislatíve, aby sme umožnili takéto čiastkové schválenie plánov členských štátov, tak aby sme umožnili neprerušený tok platieb pre plnospodárov aj v tých situáciách, kde komisia ešte stále vedie dialog s členskými štátmi v súvislosti s inými aspektami plánu, ktoré nemôžu byť schválené na čas. Kolegyne, kolegovia, verím, že všetci môžeme byť hrdí na úlohu, ktorú spoločná polnospodárska politika zohrávala viac ako pol storočia, a to aj v oblasti zabezpečenia potravinovej bezpečnosti pre európsky kontinent a pri vyvíjaní a akceptácii európskeho projektu. Je to politika, ktorá je blízko ľuďom a ktorá naplňa každodenne pre ľudí. Jej úspech je možné pripísať mnohým faktorom, vrátane schopnosti adaptovať sa na výzvy dňa, výzvy v súčasnosti, ale jej úspech sa odvíja aj od dobre fungujúceho vnútorného trhu pre plnohospodárstvo a takisto rastúcej konkurencii. E, vo svojej správe pán Dorfman e, veľmi dobre podchytil tie zásady, keď hovorí, že integrita, e, celistvosť jednotného trhu a skutočne spoločná politika musia byť tými najväčšími prioritami. Ja preto chcem povedať to nasledovné a zdôrazniť, že bez ohľadu na nový prístup k naplneniu tejto politiky, ten e, principiálny spoločný charakter alebo spoločná povaha spoločnej polnohospodárskej politiky musí byť zachovaná. Naďalej to bude politika, ktorá rieši obmedzenú sériu spoločných cieľov, ktoré sú merané odkazom na dlhšiu sériu spoločných ukazovateľov a predmetom spoločného systému schvalovania, ktorý je pod kontrolou komisie. To je spôsob, ako zabezpečíme súdržnosť a integritu vnútorného trhu a zabezpečíme aj rovnaké podmienky hry pre členské štáty. Pán predseda, viem, že už eh, som hovoril istý čas a teraz rýchlim. Príliš dlho polnospodárov považovali ako súčasť environmentálneho problému a nie ako súčasť riešenia. A keď opäť sa zamyslíme nad rôznymi podmienkami, v rámci ktorých fungujú polnospodári naprieč úniou, Zistili sme a konštatovali, že prístup, ktorý by mal byť napasovaný na všetkých, to nefunguje, aj pokiaľ ide o ekologizáciu alebo greening. Nedona, neprináša tie očakávané zisky alebo očakávané výhody. Bude tu nový eh, model naplňania, eh, o ktorom som hovoril, a ten zabezpečí 100% eh, naplňanie priamých platieb v súvislosti s environmentálnym výkonom. Toto zabezpečí menej byrokracie, lepšie zacelenie na lokálnej úrovni efektívnejšie a účinnejšie naplňanie cieľov cez integráciu existujúcich nástrojov a operácií do zacielenejších, ambicioznejších a flexibilnejších prístupov. Určite sa rozprávate s mladými ľuďmi a určite viete, že aký je ich záujem angažovať sa v plnohospodárstve. E, určite viete každopádne aj o ich frustrácii, pokiaľ ide o prekážkach, ktorým čelia pri takejto snahe. Reflektujúc takúto frustráciu, aj komisia chce definitívne zohrať svoju úlohu aj napriek tomu, že treba uznať, že toto je skutočne zodpovednosť, o ktorú sa delíme s členskými štátmi. Pričom, zatiaľ čo teda tí polnospodári sú takou chrbtovou kosťou vidieckých oblastí a vidieckých komunít, naše vidiecké komunity e, sú oveľa viac ako len o polnospodárstve. Zabezpečujú aj regionálny rozvoj. Napríklad iniciatíva inteligentných obcí Smart Village, to je veľmi zaujímavý a vzrušujúci projekt, pretože takéto Smart Village sa týkajú práve tohto priestora dva týždne do zadku, eh, dozadu, pardon, pán Sani a dva týždne dozadu a eh, bol tam pán Sani, pán komisár Ševčovič, tam sme sa spoločne zúčastnili na budovaní modelu ekosociálnych obcí, kde sme sa snažili zlepšiť ich situáciu. Chcem sa poďakovať aj pánovi Bogovičovi, pánovi Sanimu, za alokovanie tohto množstva 3,3 miliónov pre prípravné akcie, ktoré e, budú smerovať do týchto Smart Villages. A ako poslanci národných parlamentov by ste mali sledovať túto iniciatívu a zabezpečiť, že váš štát nebude zaostávať. Na záver by som chcel vyzvihnúť, čo dúfam je naša zdieľaná ambícia, aby sme maximalizovali to, čo dokáže SPP prinášať, pokiaľ ide o mnohé principiálne ciele, environmentálne záležitosti, klimatické obnova prostredia. SPP je dôležité pre všetkých ľudí, aj pre plnospodárov, ktorí si zaslúžia takú politiku, ktorá bude naplňať ich očakávania. Ústredným z tohto pohľadu je zabezpečenie zdrojov, tak aby sme naplnili tie očakávania. Dúfam, že v nadchádzajúcich mesiacoch budeme spolupracovať a naplníme to pre všetkých. Ďakujem pekne. Bardzo dziękuję panie komisarzu. V tej chvíli... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz eh, poprosím pán minister Bežanov, nech sa vám páči. 10 minút. Ďakujem. Уважаеми господин председател, координатори na politických grupy. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení koordinátori politických skupín, vážení hostia Európskeho parlamentu a vážení poslanci národných parlamentov, pán komisár, dámy a páni, budem relatívne stručný, nebudem e, hovoriť až 10 minút, pretože Phil veľmi dobre e, a detailne povedal, čo tu doteraz sa spravilo a všetko, čo e, spomenul, bolo predmetom diskusí aj na stretnutí ministrov počas tohto roku. To, čo sme my spravili v rámci bulharského predsedníctva je nasledovné. V januári a februári sme mali diskusie E, pokiaľ ide o oznámenie e, Komisie o budúcnosti potravín a polnospodárstva. Hovorili sme o priamých platbách, subsidiarite, o celkovej štruktúre, o streamliningu, o konvergencii a mnohých ďalších dôležitých oblastiach. E, tie tzv. zelené platby a tak ďalej. Tieto stretnutia boli verejné a po nich nasledo, respektíve sledovala ich veľká Ehm, veľké publikum, nie iba samotní polnospodári, pretože samozrejme polnospodárstvo sa netýka, alebo tá spoločná polnospodárska politika sa netýka iba polnospodárstva. A potom, čo táto, tento proces, táto diskusia prebehla, dopracovali sme sa k záverom. Nebolo to jednoduché e, tieto záve, závery vypracovať a tieto závery boli e, schválené 20 tromi členskými e, štátmi a 5 štátov nesúhlasilo iba s jedným bodom v týchto e, záveroch a to, bol, to bola otázka konvergencie miery pladieb. Tieto závery sú v dispozícii e, všetkým a som presvedčený, že ten signál, ktorý vysielame zo strany Rady ministrov by bol užitočný pre komisára Hogena aj pre DG Agri, keď pripravujú teraz nový legislatívny balíček, pokiaľ ide o novú SPP a všetci čakáme na tento balíček a e, na stretnutí Rady ministrov v júni začneme e, o tomto balíčku aj diskutovať. Chcem ešte povedať, že návrh správy, ktorá sa momentálne pripravuje na výbore AGRI v Európskom parlamente, je to veľmi blízke tomu, čo aj členské štáty a ministri, o čom diskutovali na stretnutí e, e, rady. Pred každým stretnutím sme sa e, stretli aj s hlavnými organizáciami, ktoré zastupujú polnospodárov v EÚ a naše závery odzrkadľujú aj ich pozície. preto sme optimisti, máme jasnú víziu, všetci z nás v EÚ vieme, ako by eh, mala nová SPP eh, vyzerať a práve preto je eh, veľmi dôležité, aby sme na tom naďalej pracovali a naši kolegovia z rakúskeho predsedníctva v tejto práci budú pokračovať aj ďalej v tom, čo sa už započalo. Budú pracovať na zjednodušení SPP a sú mnohé témy, ktoré dnes sú veľmi všeobecné, ale budú špecifikované počas veľmi vážnych diskusí. Samozrejme všetko toto e, by sa malo úspešne uzavrieť. Dúfam, že sa nám to podarí a dúfam takisto, že aj Európsky parlament bude v tomto úspešný. A teda na konci tohto mandátu Európsky parlament by mohol schváliť novú legislatívu a európsky polnohospodári by mohli byť e, si istí, pokiaľ ide o ich budúcnosť. My naozaj očakávame návrhy, pokiaľ ide o viacročný finančný e, rámec a som presvedčený, že Phil robí všetko preto, aby sme rozpočet SPP E, nastavili kvalitne, aby bol dobrý a náš spoločný signál je taký, že táto politika by mala byť primerane financovaná tak, aby mohla byť dobre aj implementovaná. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie, pán predseda, a e, vášmu e, výboru ešte prajem veľa úspešnej a plodnej práce. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za vaše vystúpenie a teraz poprosím pána Simona, e, ktorý sa k nám takisto pridá a bude vlastne viesť e, prvý panel, nech sa páči. A takisto e, poprosím vás, aby ste teda boli lídrom tohto prvého panelu. Nech sa vám páči. Pán Simon má 5 minút na prolazenie, Następne Pán Simon, nech sa páči, 5 minút na uvedenie toho prvého panelu. Prvým rečníkom v rámci tohto panelu bude pán Dorfman, pán spravodajca a potom takisto generálny tajomník Rakúskeho ministerstva pre trvalú udržateľnosť a pre turizmus, pán Plank. E, takže vítajte, vážení hostia, nech sa páči. Bardzo prosimy. No, no, no. no, no, no. Okay, please. Mr. Simon, the floor is yours. Five minutes for you and Bonjour, maintenant que je suis. Dobrý deň. Sadol som si teda a chcem ešte stručne predstaviť eh, kontext, ktorý z hľadiska politického už eh, Ehm, zástupca rady a takisto aj zástupca komisie spomenuli, ale chcem ešte k tomu niečo e, dodať. 2. mája, teda budúci týždeň, komisia predstaví ten viacročný program, ktorý bude obsahovať 12 e, miliard eur, čo bude e, taká diera, ktorá vyplýva z toho, že Briti odchádzajú a plus máme tu nové priority, sek- e, bezpečnosť, migrácia a mm, e, súvisiace témy, obrana. E, potom komisia by následovný týždeň mohla navrhnúť zníženie o 6%, pokiaľ ide o výdavky v oblasti polnospodárstva a to isté bude platiť pravdepodobne aj pre štruktúrálne, respektíve kohezné fondy. A v rámci tohto rozpočtového tejto rozpočtovej diskusie. Pán komisár eh, Hogan, ktorý teraz tu vystúpil nedávno, povedal koncom apríla, že chce chrániť malých polnospodárov a citujem, moja hlavná priorita um, ehm, o, do rokovania o rozpočte sú práve títo malí polnospodári. Teraz, keď sa vrátime eh, k oznámeniu komisie, pokiaľ ide o budúcnosť potravín a polnospodárstva, um, eh, čo je dokument, ktorý bol nedávno uverejnený. E, tam sa zdôrazňuje subsidiarita, ktorá teda teoreticky by mala zjednodušiť, zdôrazňujem teoreticky zjednodušiť celý systém. Subsidiarita, subsidiarita to znamená, že úloha národných parlamentov bude posilnená. A to je aj téma druhej časti nášho e, stretnutia. Potom po druhé, v oznamení je navrhnutá nová zelená architektúra, to znamená nová kondicionalita povinná kondicionalita, kde sa absorbuje ten súčasný tzv. greening, plus je tam dodatočná fáza, ktorá je dobrovoľná pre členské štáty, ktoré chcú a dokážu toho robiť ešte viac. Toto oznámenie bolo relatívne pozitívne prijaté do strany rady. A potom budúci e, piatok aj e, predsedovia organizácií zastupujúcich polnospodárov v Európe by sa k tomu mali takisto vyjadriť a mali by tiež povedať, že je to dobrý základ na diskusiu s dvoma e, podmienkami. Jednak, aby e, nedochádzalo k nejakej, e, nejakému štiepeniu aplikácie SPP a takisto, aby to bola aby to naozaj bola tá simplifikácia, to zjednodušenie pre samotných polnospodárov, ako sa to hovorí, čo ešte nie je úplne jasné. Rada relatívne pozitívne teda e, prijala toto oznámenie z hľadiska principiálneho, ale takisto sú tam niektorí ministri, ktorí um, hovoria tiež o takom možnom štiepení používania SPP alebo nejaké atomizácii, rozdeľovaní a to je teda jedno také možné e, riziko a potom je tam uh, znižovanie rozdielov, pokiaľ ide o tie finančné pomoci medzi jednotlivými členskými štátmi. Čiže to sú veci, ktoré nespadajú až tak veľmi pre podministrov polnospodárstva, ako skôr e, sa to týka hlav štátov, hlav vlád, pretože to sú tí, ktorí budú tie národné obálky pre SPP potom nastavovať v danom momente. A potom správa pána Dorfmana, táto správa by mala byť e, prijatá v rámci E, legislatívneho e, procesu. A teoreticky 29. maja by Európska komisia mala svoje e, sektorové legislatívne návrhy pre ďalšie finančné obdobie ukončiť vratanie SPP a budú tam tri návrhy. Jednak je ten hlavný, to je ten pakt, to je ten, e, to je ten plán podpory, ktorý každý členský štát by mal samostatne potom e, realizovať. To je tá subsidiarita. Potom druhá vec, polnospodárske služby Európskej komisie, pretože momentálne sa diskutuje o tom e, v rámci inštitúcie, o tomto texte teda. A teda toto je téma, ktorá je dôležitá pre pána Hogana, teda isté, istý strop, pokiaľ ide o e, finančnú podporu na konkrétneho polnospodára. Tam sa spomínali už aj nejaké konkrétne čísla. E, a potom je tam tá téma e, redistributívneho, redistributívnej platby, ktorá platby na plochu, ktorá sa má stať teraz povinnou. A potom e, tie horizontálne rozmery a potom je prezentácia koncom maja alebo začiatkom júna zo strany pána Hogana a už budeme pomaly končiť, čiže chcem ešte zdôrazniť, že to, čo je veľmi dôležité, je ten tzv. to nariadenie Omnibus, ktoré nakoniec získal Európsky e, parlament e, kde povedzme nakoniec zvíťazil v tej téme Európsky e, parlament. E, potom e, takisto sú tu predpisy, ktoré sa týkajú neferových obchodných praktík v rámci potravinového reťazca a otázka transparentnosti v potravinovom reťazci a cenová transparentnosť, to sú ďalšie predpisy, ktoré sa pripravujú. Ďalej poprosím, aby teda vystúpil pán Dorfman, pán spravodajca, k tejto téme, spravodajca Európskeho parlamentu, konkrétne výboru AGRI, pokiaľ ide o tento dokument komisie o budúcnosti potravín a polnohospodárstva. Nech sa vám páči. Ja, herzlichen Dank. Srdečná vďaka. Vážené kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, vážené dámy a páni, áno, ako bolo práve povedané, e, úlohou e, nášho parlamentu je e, pripravovať správy z vlastnej iniciatívy, vyjadrovať sa k oznámeniam komisie a ja by som eh, pár slovami chcel popísať alebo vysvetliť vám, aké sú najdôležitejšie body eh, tejto správy a eh, chcem povedať, akým smerom by mohlo ísť politické rozhodovanie v tomto parlamentu. Celé to začína, a pán komisár Hogan to spomenul, Všetko to začína s peniazmi, samozrejme, bez potrebného rozpočtu, najmä pri politike, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou e, rozpočtu e, Európskej únie. Tu treba povedať, že logicky bez týchto peňazí táto politika sa nedá zrealizovať. A už bolo na to poukázané, pri rozpočte máme dve veľké otvorené otázky. Je to otázka Brexitu a otázka nových úloh. A ja si myslím, a v správe, ktorú v súčasnosti spoločne pripravujem s tieňovým stravodajcom, e, budeme hovoriť o tom, že e, rozpočet musí zostať minimálne v tej výške, aké bol doposiaľ, pretože e, nevidím nie je možné, aby farmári a polnospodári platili účet za Brexit. E, musíme si pozrieť návrh komisára Oettingera, ale vyzerá to tak, že diera, ktorá vznikne Brexitom, že nie, nevýznamnú časť toho budú musieť hradiť farmári. A tu chcem apelovať, ako povedal pán komisár, komisár aby sme vynaložili tlak na členské štáty, aby prišlo k rozumnému uzatvoreniu rozpočtových dohôd, aby sme zabránili tejto situácii. Zároveň si aj myslím, že Brexit predstavuje i nebezpečenstvo pre polnohospodárstvo. Pokiaľ príde k veľkým zmenám na vnútornom trhu, tak potom polnohospodárstvo bude jeden zo sektorov, ktorý bude najviac tým postihnutý. A keď sa pozrieme na to, aké clá sú možné na polnohospodárske produkty a aký export v súčasnosti Európska únia, alebo štáty, krajiny Európskej únie, aké majú exporty do Veľkej Británie, či už je to meso, mlieko, ovocie, zelenina, víno, tak vidíme, kde môže prísť k ťažkostiam a bolo by e, veľmi nebezpečné, ak by sme na jednej strane polnohospodárstvo e, vybavili nižším e, rozpočtom Eh, na úrovni EÚ a potom je tu nebezpečenstvo narušenia trhu eh, po Brexite. Eh, sú tu tri veľké oblasti v tejto našej správe a bolo už povedané zo strany pána moderátora, ako si predstavujeme legislatívne návrhy. Očakávame tri legislatívne návrhy zo strany komisie Prvý sa týka o tzv. New Delivery Model, nového modelu e, dodávky, dodávania, čiže prvý, druhý pilier, finančne dôležitý pilier a potom tretí e, pilier Single CMO, čiže všetko, čo sa deje na trhu a v rámci spoločnej e, polnospodárskej politike. Takže k prvej časti to, čo sa popisuje, alebo ja to nazývam novým vzťahom medzi Európskou úniou a členskými štátmi. Komisár Hogan to už predtým povedal. V princípe ide o to, že komisia e, navrhuje e, zaviesť politiku vedenú indikátormi, čiže sú to indikátory, ktoré majú byť pravidelne kontrolované a ktoré majú viesť spoločnú spolnohospodárskú politiku. V princípe nemám negatívny pohľad na tento návrh. Myslím, že by sme si to mali preskúmať a mali by sme sa pozrieť na to, či tá veľmi komplexná eh, SPP, ktorá eh, je pomerne komplikovaná, by sa mohla zjednodušiť týmto modelom a vznikol by jednoduchší manevrovací priestor pre členské štáty. Ale existujú niektoré podmienky, ktoré musia byť pri tejto skutočnosti zohľadnené. To najdôležitejšie je, aby spoločná polnospodárska politika musí zostať. To znamená, že spoločná polnospodárska politika má zmysel na, iba na spoločnom trhu a pokiaľ máme spoločný e, vnútorný trh, tak má vtedy zmysel mať aj spoločnú polnospodárskú politiku. A všade tam, kde do trhového, trhového diania sa priamo zasahuje. To znamená, že keď e, je tu takáto snaha mm, e, urobiť takéto kroky, myslím, že by sme mali budúce modely e, spoločnej polnohospodárskej politiky osvetliť tým, že musí dochádzať k čo najmenšej, najmenšej miere deformácie trhu. Ja tiež som za to, aby sme mali e, politiku organizovanú členskými štátmi a národných plánov a potom aká je otázka zodpovednosti e, krajín. Máme viaceré členské štáty, kde existujú regionálne zodpovednosti v rámci SPP a e, najmä je to v druhom pilieri, to znamená pri vypracovávaní e, plánov videckého rozvoja. A mne zatiaľ nie je úplne jasné, ako tieto regionálne kompetencie, spolu z, je možné všetko zosúľadiť. Z, to znamená na jednej strane e, rozpracujeme e, plány e, rozvoja krajiny, garantujeme ich na regionálnej úrovni a zároveň robíme národné stratégie. A myslím si, že to, čo pán komisár povedal dnes, je, znamená, že môže byť postupné schvalovanie plánu, v krokoch alebo vo fázach. Myslím, že tento problém zodpovednosti regiónov e, nevyrieši a určite to nie je v zmysle, nemôže to byť v zmysle po záujme Európskej únie, pokiaľ by sa mali tieto regionálne kompetencie oklieštiť. A v niektorých štátoch to ani nie je možné, pretože tieto kompetencie sú rozdelené ústavou. Teraz prejdem k druhej časti k prvému a druhému pilieru. Myslím si, že v prvom rade ide o to, aby sme si položili otázku, aký je vlastne cieľ spoločnej poľnohospodárskej politiky. Čiže aké sú tie zásadné uh, ciele. A ja som presvedčený o tom, že uh, je to náš európsky model posilnenia pôdohospodárstva. K tomu patria rodinné poľnohospodárske podnik, podniky, v, tie, ktoré majú šancu všade vo všetkých krajinách, regiónoch, i v ťažkých regiónoch, v ťažkých podmienkách a potom spôsob výroby, aby tieto rodinné polnospodárske podniky sa udržali, aby mohli dlhodobo fungovať. A keď tieto ciele si zoberieme vážne, tak musíme v prvom pilieri niekoľko vecí premyslieť. Chcel by som teraz naznačiť 2-3 body v tejto súvislosti. Prvá otázka je, sú nároky na vypočítanie nárokov na platbu respektíve systém platieb v prvom pilieri. My teraz rozmýšľame o politike e, do roku, z rokov 2020 až do roku 2027, politika, ktorá má platiť. Stále máme členské štáty, v ktorých výpočet platieb je významnou časťou robí sa s významným časti na základe historických údajov. A podľa mňa nie je možné, aby sme v roku 2007 vyplácali platby, ktorých výška sa vypočíta na základe výroby, ktorá sa udiala pred 27 rokmi v minulosti. Čiže myslím, že tu budeme potrebovať nové systémy, ktoré treba zaviesť. Niektoré štáty, alebo mnohé štáty už sa vydali úspešnou cestou a majú nové metódy výpočtov. A nemusí to byť paušálna platba, ale je dôležité mať systém, pochopiteľný systém, aby sa aj zabránilo tomu, aby subjektu sa platili peniaze, ktoré majú iba nároky na papieri, ale nemajú nič spoločné s polnospodárstvom. A máme práve členské štáty, kde tento systém na základe historických nárokov na platbu existuje a je tu množstvo subjektov, ľudí, ktorí dnes majú nárok na platbu, ale E, nie sú intenzívne činní v oblasti pôdospodárstva a myslím, že toto nie je cieľom spoločnej polnospodárskej politiky, aby sa im, im vyplácali peniaze. A preto je tu otázka tiež podpory mladých farmárov. Máme e, množstvo mladých farmárov, ktorí chceli by vstúpiť do polnospodárstva, ale nemajú prostriedky k dispozícii a majú na začiatku konkurenčnú nevýhodu. A teraz, keď pri, by sme prišli k jednotnému systému, možno by sme mohli e, sa vzdať tohto systému platieb e, v záujme jednoduchého výpočtu. To by bolo najlepšie, ak tak ako je to v druhom pilieri, vyrovnávací príspevok aj environmentálny. A toto by bola jedna z možností. A potom je tu otázka externej konvergencie to už sme počas poslednej debaty viedli, veľmi dôležitú diskusiu. Myslím, že sa tu musíme pozrieť, aby sme rozdeľovali peniaze čo najférovejšie. Férovo to neznamená, že vo všetkých členských štátoch tá platba má byť rovnako vysoká, pretože to sa týka i jednotlivej e, hospodárskej situácii v jednotlivých členských štátoch. A príjem mimo polnospodárstva a výrobné náklady v polnospodárstve je potrebné zohľadniť a pravdepodobne aj celkovú dotáciu e, polnospodárskej politiky v členských štátoch, to znamená prvého a druhého piliera spoločne. E, ďalej spoločné e, viazané platby Myslím, že v súčasnosti ten rozsah je dostatočný na to, aby sa zohľadnili špecifické situácie. Je dôležité, aby viazané platby e, neviedli k deformáciám trhu. Téma, o ktorej sa dnes diskutuje, je otázka e, degresie a cappingu stro- stropu. Čiže tu myslím, že musíme byť tiež veľmi uh, otvorení a spracovaniu vo veľkých podnikoch je náročnejšie na náklady ako v menších, čiže tá degresivita e, spôsobuje efekt v výrobných nákladoch a preto je zmysluplná. Ja si myslím mimochodom, a to ukážu diskusie v nasledujúcich dňoch tu v parlamente, myslím, že existuje tu v parlamente väčšina za capping v celej Európe, čo zároveň povedie k situácii. No, my sme si plne vedomi toho, že existujú členské štáty, ktoré, e, ktoré mali komunistické systémy a dnes majú štruktúry podnikov, v ktorých pracujú mnohé rodiny spolu, ktoré sú organizované ako polnospodárske družstva, sú pomerne veľké. A teraz nejde o to, aby sa tieto štruktúry nejakým spôsobom limitovali a preto musí pri e, eventuálny capping Eh, zohľadniť eh, pracovné miesta a ich situáciu aj je potrebné eh, zagarantovať, aby ten keping neviedol k presunu prostriedkov z jedného štátu do druhého. Takže pokiaľ k tomu príde, ide o rozdelenie v rámci členského štátu a nie medzi členskými štátmi. Ešte pár slov k zelenej architektúre. K tomu veľa nechcem hovoriť. Myslím si, že greening zatiaľ nedosiahol také výsledky, ako sme očakávali. Nová, budeme potrebovať novú zelenú architektúru a nová zelená architektúra podľa mňa e, znamená jasnú kondicionalitu v prvom pilieri, ochrana pitnej vody, ochrana vzduchu pred znečistením, ďalej e, ochrana klímy. To sú všeobecné úlohy, e, ktoré sa musia v rámci prvého piliera zvládnuť a vo všetkých členských štátoch všetky existujú dobre vybavené a musia existovať dobre vybavené programy. Špecifická výzva sa mi zdá byť generačná výmena. Tu tiež potrebujeme stratégie v členských štátoch, stratégie, ktoré idú nad rámec polnospodárskej politike. Ide o množstvo rozhodnutí na národnej úrovni, e, ktoré musí rozhodnúť o tom, či mladí ľudia vstúpia do polnospodárstva alebo nie. V mojej správe som nehovoril veľa o druhom pilieri, pretože si myslím, že druhý pilier, e, pilier vidiecký rozvoj e, funguje v oboch častiach Európskej únie. Druhý pilier zároveň e, však čiastočne je veľ, sa stala príliš zbyrokratizovaný tento druhý pilier a myslím, že musíme jednoducho odbyrokratizovať a zjednodušiť tento druhý pilier. Ešte pár slov E, situácia na trhu, e, ovocie, zelenina a víno. Musíme si rozmyslieť, či už pri otázke chmelu a e, zeleniny, či tieto podpory nemôžu byť i pre ďalšie oblasti, napríklad výroba mlieka v horských oblastiach, ktorá môže byť jedine úspešná vtedy, keď to budú vysokokvalitné produkty a preto si vyžadujú intenzívnejšiu podporu producentov, ktorá by teda mohla byť zmysluplná. Ešte dva body k otázke zaistenia rizik. Myslím, že by sme mali mm, nemusíme veľa k tomu hovoriť. O, ob, omnibus bol už schválený a vytvorili sme nástroje na to, aby členské štáty v otázke rizika, zaistenia rizika e, mohli pôsobiť. A myslím, že tu E, nepotrebujeme žiadne nové nástroje. Ešte dve, dve slova k časovému plánu. Cieľom je z mojej strany a od e, tie, tieňového spravodajcu naši, naša správa 17. mája, bude sa hlasovať 17. mája o našej správy, 17. E, mája v výrobe, v, na výbore Agri a potom koncom mája do pléna a bude to v súlade s plánom legislatívnych návrhov ktoré, to hlasovanie na plenárke očakávame ku koncu mája. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Plank, generálny tajomník na Rakúskom ministerstve pre trvalo udržateľný rozvoj alebo trvalú udržateľnosť, pričom Rakúsko bude ďalším eh, predsedajúcim na rade čo je samozrejme náročná a práca. Nech sa páči, pán Plank. Vážený pán predseda, vážený pán predseda rady, vážení členovia Európskeho parlamentu, národných parlamentov, dámy a páni. Teším sa, za to, že som dostal pozvánku na dnešné vypočutie tu v Európskom parlamente a v rámci tejto možnosti môžeme diskutovať o budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politike a o význame e, rozvoja vidieka v, i v Rakúsku. História spoločnej polnohospodárskej politiky je úspešným príbehom. Vidíme to aj z rakúskeho pohľadu. Bez pochyb je tomu tak a patrí dnes, a myslím, že i v budúcnosti tomu tak bude, bude patriť k centrálnym oblastiam úloh európskej politiky. Tým, že je to oblasť, ktorá má spoločné pravidla v Európe, e, predstavuje celok pre Európu a v budúcnosti e, bude to i rámci Európy rôznoradosti, keďže Európa obsahuje rozličné územia, ktoré sa veľmi líšia, ktoré sú rozmanité a je to i dobré. Zároveň diskusia o spoločnej polnospodárstnej politike vždy ukázala, že na konci sa dajú dosiahnuť pozitívne výsledky, ktoré pre farmárov, pre ich rodiny, ako i pre Európu priniesli e, dobré výsledky a ja som optimistom, veľkým optimistom, že v tomto prípade tomu bude rovnako. Komisia so svojím oznámením v minulom roku urobila prvý krok a členské štáty e, v záveroch e, veľmi pozitívne e, vyjadrili pozitívny hlas a jasne povedali, že pokračovanie SPP je dôležité ako spoločná politika, aby pokračovala. A to je i prístup Rakúska, aby sme spoločnú polnospodárskú politiku i v budúcnosti naďalej realizovali, aby zo, naďalej zostala. Samozrejme je to e, veľká výzva táto situácia. Na jednej strane rastú nároky spoločnosti, aby e, bolo moderné a udržateľné pôdohospodárstvo, rozmanitosť a vitalita videckých oblastí musí byť posilnená. To tiež predstavuje veľkú výzvu, pretože nejde len o rozvoj e, polnospodárstva, ako aj rozvoj vidieckých oblastí pod vplyvom nových vplyvov, ako je digitalizácia, aby sa udržali rodinné podniky, farmy, to je najmä v krajine ako je Rakúsko, mimoriadne dôležitou skutočnosťou. No a pokiaľ Európa chce byť zabezpečená. Tu je istota, potravinová istota, istota dodávok potravín, aby ľudia mali zdravé, kvalitné potraviny. Táto skutočnosť má mimoriadný význam a v budúcnosti to bude zrejme ešte dôležitejšie. Rakúske predsedníctvo rady všetko urobí všetko, aby umožnilo, aby budúca spoločná polnospodárska politika dokázala naplniť tieto ciele. Bez farmárov, farmáriek to nejde. Ehm, a tieto ciele sa musia naplniť pre všetkých, pre spotrebiteľov, pre celú spoločnosť. Budeme viesť diskusie o legislatívnych návrhoch. Preberieme legislatívne spisy od našich bulharských kolegov a potom budeme viesť e, úzky dialog s Európskym parlamentom od 23. do 25. septembra budeme mať neformálnu radu ministrov pôdospodárstva, ktorú využijeme na rozsiahlu diskusiu, ktorú chceme viesť a na tomto mieste vás môžem ubezpečiť, že rakúske predsedníctvo eh, rady sa bude snažiť so všetkými partnermi urobiť čo najväčšie pokroky pri eh, rokovaniach o SPP. Výcho- východisková pozícia je pozitívna, pretože komisia so svojím návrhom naznačila orientáciu na budúcnosť s istou kontinuitou. To je rozhodujúce a to je dôležité. Pridržiavať sa modelu dvoch pilierov, e, vyzvihnúť model priamých platieb, ale v tejto súvislosti i zakomponovať sem veci, ktoré e, sú dôležité pre polnospodárske podniky, pre farmárov. Očakáva sa, že ten systém sa má zjednodušiť. Nie je to jednoduché, pretože zároveň prichádzajú nové nároky, nové otázky zo spoločnosti, orientácia na klímu, na životné prostredie. Tieto otázky sú veľmi relevantné a veľkou výzvou bude, do akej miery tieto potrebné prístupy sa budú môcť vytvoriť bez toho, že by pribudla byrokracia v tomto systéme E, akceptácia e, týchto strán e, je absolútne nevyhnutná. Je dôležité si uvedomiť, že polnospodárstvo dáva verejné tovary k dispozícii, za to si však zaslúžia príslušnú odmenu. To platí pre všetky systémy, najmä i v Rakúsku. Tento navrhnutý model uvádza dôležitý princíp subsidiarity, štáty, pre členské štáty v budúcnosti. To je v princípe pozitívne, pretože rôzne výzvy sa budú môcť e, takto realizovať, ale samozrejme je tu množstvo otvorených otázok, pretože tento model nemôže viesť k tomu a nemá ani viesť k tomu, že spoločná úroveň, spoločná polnospodárska politika tým spôsobom e, sa má silnejšie oslaviť alebo zanedbať. E, význam fariem polnohospodárských podnikov je tu rozhodujúci bod. Z rakúskeho pohľadu sa pozeráme na úspešný príbeh. Podarilo sa to v minulosti a celý vidiecký priestor, polnospodársky e, priestor, e, ktorý je plný ekonomických iniciatív, turistických iniciatív, turistických možností v našej krajine. Je to veľmi dôležitá oblasť pre našu krajinu a to je potrebné zabezpečiť i pre budúcnosť. To je pre nás úplne centrálna úloha a preto je pre nás e, rozhodujúce a v minulosti to bola dôležitá národná téma, nie len pilier 1, e, ale i v pilieri 2 e, nájsť silný národný záujem pre polnospodárstvo orientované na životné prostredie, zaistenie i polnospodárských podnikoch a znevýhodnených oblastí, aby nová SPP dala otvorenú možnosť pre ďalšiu ekologizáciu v oblasti polnospodárstva, pretože e, toto e, očakávajú spotrebitelia a mnohé polnospodárske podniky to musia byť schopné naplniť. Pre nás je tiež dôležité, aby sme v druhom pilieri sme sa zamerali na environmentálny agrárny program, aby bolo možné ho uplatniť čo najviac, pretože je to pre nás veľmi silný pilier, kde cestovný ruch zohráva veľmi dôležitú úlohu. Môžeme zabúdať na to, že pre cestovný ruch vo vidieckých oblastiach je polnohospodárstvo faktor, ktorý vytvára základ pre atraktívnosť týchto vidieckých oblastí. O čo atraktívnejšie vidiecké oblasti budeme mať, o toto bude atraktívnejšie i pre mladé generácie, aby pôsobili v, samostat, v samotnom pôdohospodárstve. Aby sme to mohli dosiahnuť, a dnes to už bolo spomenuté, nesmieme zabúdať na rozhodujúci argument. Je potrebný je potrebné financovanie, dlhodobo zabezpečené financovanie. Návrhy prídu a tie plány musia byť v súlade s tým, čo sa očakáva od pôdohospodárstva. Väčšie spoločenské nároky nebudú môcť byť naplnené s menšou sumou peňazí. Takáto je naša skúsenosť a tu vidíme skutočnú výzvu. Preto, e, preto je potrebné naďalej zabezpečovať túto finančnú úroveň, pretože rôzne a e, si vyžaduje všetky prostriedky, aby bolo konkurencieschopné a to bude možné iba vtedy, keď bude môcť byť podporené. Čo vidíme okrem ostatných vecí v tejto súvislosti? Rozpočet pre poľnohospodárstvo e, treba zabezpečiť, ale zároveň netreba zabúdať na to, že ide aj o to, aby tie e, veci, ktoré medzičasom sú predmetom diskusie, e, zabezpečenie podielu hospodárstva na No, pardon, plnospodárstvo na hospodárskom reťazci, aby na konci produkčného reťazca alebo na začiatku zostal dostatočný podiel plnospodárstva, aby sme to nestracali zo zretela a aby sme zabezpečili spravodlivosť na voľnom trhu. A aby ten tlak na takto štrukturalizované polnospodárstvo bol spravodlivý z nášho pohľadu je dôležité, aby e, sa poľnohospodárstvo opieralo aj o rodinné podniky, aby malo stabilné hrancové podmienky, aby tam bola perspektíva, ktorá je rozmanitá, aby vidiecký priestor e, nebol príliš pod tlakom a nejaké prekažky by boli skutočne na škodu. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Planck. Euh, Ďakujem pekne. Naša diskusia sa teraz otvorí a poprosím pána predsedu Čerkeského, aby eh, on viedol túto rozpravu. Nech sa páči. Bardzo dziękuję za prowadzenie tych, tego... Ďakujem pekne za otvorenie prvého panelu. Ako už bolo povedané, postup bude nasledovaný. Najprv také stručné dvojminútové vyjadrenia, to je viac ako my dostávame bežne v parlamente ako europoslanci. V každom prípade. A vystúpia za každým dvaja zastupcovia národných parlamentov a potom vystúpi jeden zastupca DG Agri, teda pardon, výboru e, Agri, výboru, výboru pre polnospodárstvo z Európskeho parlamentu a takto sa budeme striedať v pomere 2-1. Takže poprosím vás 10 e, sekúnd pred tým, ako už vám e, čas ide vypršať, tak zdvínem takto ruku a ako prvý vystupí pán direk z Nemecka, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, Dobre, takýmto kladivkom mám vždycky rešpekt. Ďakujem za zorganizovanie dnešného dňa. Veľká vďaka všetkým rečníkom a aj vďaka za to angažovanie sa vo veci spoločnej polovskej politiky, ktorú všetci chceme. My chceme jasnú víziu a my sme to tak pomenovali aj v novej koaličnej zmluve a chceme pokiaľ možno najviac peňazí, ako bude možné získať pre novú polnohospodárskú politiku. Nemecko je pripravené vynaložiť aj nové čerstvé prostriedky. To sa týka rancových podmienok, férového prerozdelenia a tak ďalej. Tým ešte sa musíme zaoberať. Dôležité je, aby prostriedky na spoločnú polnohospodárskú politiku boli e, využívané hlavne v tých e, rodinne vedených poľnohospodárských v družstvách. E, poľnohospodárstvo zaostáva v mnohých ohľadoch a preto treba takto podporovať. E, pokiaľ ide o rozdeľovanie príjmov, tak to treba e, správnejšie rozdeľovať. Tie prostriedky, ktoré tu smerujú, treba jasnejšie rozdeľovať do tej bázy, do tej základni a to je cesta smerom k odstraneniu byrokracie. E, Polnospodárstvo potrebuje spolahlivosť, výhľadky do budúcnosti. Mladí ľudia majú rôzne alternatívy a opúšťajú polnospodárske družstva, polnospodárske združenia, ak sa nemôžu spolahnúť na plynulý tok európskych peňazí. E, je treba znižovať e, priestor na ideologické podfarbenie tejto diskusie. Tie základné štruktúry priamých platieb e, musia byť ponechané v európskom rozmere, v európskych rukách. Otázka nakoniec, ako tie viazané prémie my, alebo tie platby, my tým troška trpíme a vidíme tam veľkú deformáciu z pohľadu platieb za tieto viazané. Ďakujem. Pane Dave Jaran, Irlandia. Ďakujem ďalej, kolega Kiaram z Írska, nech sa páči. Sorry, sorry, Chairman. Thank you. I... Prepačte a som rád, že môžem tu dnes e, na tomto výbore vystúpiť. Keď komisár Hogan predtým e, hovoril, tak veľmi správne zdôrazňoval tému rozpočtu a teda toho, že tam má ten e, cupping má byť dodržaný a povedal správne, že je to úloha pre národné vlády, aby tie financie dali k dispozícii. Ja som poslanec Írskeho parlamentu a mal by som následovnú otázku ak vlády budú súhlasiť s tým, že tie financie e, poskytnú a podporia to finančne z SPP, tak e, budú tie peniaze naozaj obmedzené iba na polnospodárstvo a nebudú sa využívať na iné ciele e, komisie. Vie, vám to niekto zaručiť po tom Brexite? A máme tu Mercosur, tomuto trhu sa otvárame, plus je tu ten Brexit samozrejme a dobre vieme, že pokiaľ ide o Mercosur, tak sú tam veľké ústupky, ktoré sú na neprospech e, európskeho sektoru hovedzieho dobytka. A samozrejme Brexit, my máme tiež potom pocit e, v kontexte Brexitu, že budeme izolovaní a že naše potravinárstvo a polnohospodárstvo na to doplatí. Takže sú to takéto dve veľké hrozby, Mercosur a Brexit a teda tie financie, ktoré sa e, pre SPP poskytujú, e, naozaj ich treba garantovať, že pôjdu iba na tieto účely. A e, pokiaľ majú národné vlády nejaké financie navyše poskytnúť, tak naozaj musí byť v tomto smere ubezpečené na 100%. My môžeme garantovať kvalitné výrobky polnospodárske potravinárske výrobky pre našich spotrebiteľov. V tejto otázke bola SPP fundamentálna v posledných rokoch, v posledných 10 ročiach a teda je naozaj veľmi dôležité, aby aj do budúcna sme dokázali dosahovať naše polnospodárske ciele pre celú rurálnu Európu a ak to má tak byť, tak treba na to poskytnúť aj ten správny rozpočet. A teda ten ring fencing, tá, tá, tá, tá garancia toho, že tie peniaze naozaj budú použité iba na tento účel, je v tomto ohľade mimoriadne dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem vás ešte informovať, že v miestnosti sa nachádzajú aj hostia, ktorých pozvala pani Petýr zo Slovinska, ako takisto kolegyňa z Holandska, takisto aj pán Čulo z Talianska pozval ďalších hostia, takže všetci títo hostia ste vítaní na našom eh, stretnutí. Ďalej pán eh, poslanec Des a naozaj poprosím vás dodržiavať ten e, rečnícky čas, aj to budeme vymáhať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia z členských štátov, z Európskeho parlamentu. Pán komisár Hogan tu už bohužiaľ nie je. Konkrétny návrh ešte nepoznáme. Málo načenia vo mne vzbudil Prednedávnom uviedol jeden vedecký pracovník, výskumník, že tieto zamýšľané návrhy komisie nepovedú k zniženiu byrokracie. Byrokracia bude presunutá len z európskej úrovne na úroveň národných štátov a to nemôžeme akceptovať. Nedomyslený návrh povedie k veľmi rozdielným postupom na úrovni členských štátov, čo ďalej bude zvyšovať deformáciu na konkurenčnom trhu veľmi dávno, už počas existencie SPP, som začínal e, svoje vzdelávanie ako ponospodár a sprevádza ma teda ako ponospodár táto politika už dlhé roky. Pokiaľ ide o tieto zamýšľané návrhy, tak my sa lúčime nimi e, so spoločnou ponospodárskou politikou. Pri poslednej reforme sme e, schválili veľký krok zmenu a to nemôže ísť takto ďalej. SPP celé 10 ročia predstavovala taký základ zjednocovacieho procesu Európy. Návrh komisie nemôže opustiť takýto smer. Domnievam sa, že pokiaľ ide o opatrenia na životné prostredie, životného prostredia, členské štáty teraz majú predkladať svoje návrhy. My preskúmame tieto návrhy a potom e, zostavíme katalóg požiadaviek a z tohto katalógu potom členské štáty môžu si zvoliť tie opatrenia na životné prostredie, ktoré im budú vyhovať, lebo je to veľmi rozdielne. Aj do budúcnosti potrebujeme dvojpilierový systém, napriek tomu, že systém, ktorý bol doposiaľ, um, je treba definitívne zlepšiť. Návrhy komisie vnímam uh, s veľkou rezervou, nevidím možnosť, že počas tohto legislatívneho obdobia budú tieto návrhy ešte schválené. Keď komisár uh, príde z máj, v júni s týmito návrhmi, potom je letná prestávka, 9 mesiacov do konca roka a potom len ťažko dokážeme tieto procesy uzavrieť, vrátane trialogu. Dúfame, že komisár predloží kvalitné návrhy a ešte jednu pripomienku si dovolím, pán predseda, pokiaľ ide o rozpočet. V Európe vynakladáme 40 prostriedkov na polnospodárskú politiku. Keby sme to zmenili, povedzme, že 1% celkových výdajov a keby 41 miliónov zamestnancov v tejto oblasti dostalo viac tých prostriedkov, ktorí zabezpečujú aj potravinovú bezpečnosť, tak by sme určite neminali toľko. Že poslovie do Ďakujem pekne, ako som už povedal, europoslanci sú zvyknutejší na také e, stručnejšie e, vystúpenia. Ešte kolega z Cypru, nech sa páči. Ďakujem pekne, gratulujem vám osobne aj vášmu výboru. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste zorganizovali eh, dnešný, dnešné stretnutie a všetci sa zhodneme, že treba znižovať byrokraciu, zjednodušovať postupy, aby boli také zrozumiteľnejšie, prístupnejšie pre poľnohospodárov a aby tá konvergencia bola lepšia. Či už v EU a takisto, aby sa zvyšovala aj koheznosť alebo kohezia e, v súlade aj s inými európskymi politikami, ktoré máme k dispozícii. Chceme, aby potraviny boli kvalitné a chceme nie, naše environmentálne ciele bojovať proti klimatickým zmenám. To všetko sú naše spoločné ciele a zhodneme sa na tom, že by sme sa mali snažiť e, bojovať e, za to, aby to tak bolo. Takisto treba, aby na trhu dochádzalo k menším e, zvýhodneniam rôznych hráčov, či už je to e, v rámci dodavateľského reťazca, v rámci cenovej politiky a tak ďalej. A treba takisto podporovať vyššiu konvergenciu, e, pokiaľ ide o príjem polospodárov a príjmy pracujúcich v iných sektoroch hospodárstva, ako pán Hogan veľmi správne povedal. Takže potrebujeme zacielené opatrenia. A najmä zaceliť sa na starnúce obyvateľstvo polnospodárov, pokiaľ chceme, aby polnospodárstvo bolo z hľadiska dlhodobého udržateľného aj do budúcna. Sme presvedčení, že v rámci MFF e, musíme nájsť nejaké spôsoby, ako vyvážiť ten efekt Brexitu z druhej strany a aby sa priority ako e, bezpečnosť alebo obrana, ktoré sú takisto dôležité, zase vyvážili e, aj z tejto strany finančne, pretože aj polnospodárstvo je veľmi dôležitá európska politika. A na záver chcem spomenúť jednu tému, to je Cyprus, samozrejme je to malé ostrovné e, hospodárstvo a vízie máme čoraz viac. Máme vyššie ceny, pokiaľ ide o transport tovarov, Máme vyššie ceny pôdy, zvyšuje sa tlak na polnohospodárov celkovo a takisto musíme bojovať proti eh, iným výzvam ako aj ostatné členské štáty, čiže eh, to je napríklad tendencia ľudí stiahovať sa do miest a tak ďalej. Takže aj my budeme potrebovať zacielené opatrenia. Eh, ďakujem pekne. Muchas gracias. Kolega zo Španielska, ďakujem pekne, hovorí poslanec Jones Torres. Pokiaľ o budúcnosť SPP, žiada sa od našich polnospodárov a chovateľov, aby sa zúčastňovali a čelili týmto novým výzvam. A to sú napríklad klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a tak ďalej. S týmto súhlasíme, ale tieto výzvy e, treba riešiť v kontexte veľkých finančných problémov. E, sú tu veľké straty, ktoré vyplývajú z Brexitu. A nezabúdajme na to, že to je veľmi dôležití agenti, ktorým sú tí výrobcovia, ktorí sa účastňujú e, toho potravinársko polnospárskeho reťazca. Takže v našej krajine E, chceme podporovať polnospodárov a chovateľov, tí majú byť na prvom e, mieste, pokiaľ ide o budúcnosť SPP a preto chceme e, povedať následovnú vec. Čo by bolo bez Európskej únie, keby musela závisieť od E, kvality našich, teda kvalita našich e, potravín musela závisieť od tretích krajín. E, bojíme sa, že by sa renacionalizovala budúcnosť SPP. Máme tu všelijaké reči o tom, že sa budú spolufinancovať priame e, platby, ktoré predstavujú naozaj taký, takú bezpečnostnú sieť, um, takú záruku pre našich polospodárov, pre našich chovateľov. A oni sú vlastne a mali by byť v jadre SPP, ako tomu bolo vždy. A schopnosti rozhodovania jednotlivých členských štátov e, vyzerá to, že pôjdu proti spoločnej, naozaj spoločnej polnospodárskej politike, čo je predsa úplný základ e, kohézie v rámci budúcej reformy SPP. Takže chcel by som, vážení kolegovia, e, povedať, že áno, hovorí sa o veľa rôznych výzvach, že polnospodári by mali 30 tých eh, priamých platieb, ktoré dostávajú doteraz, eh, naďalej dostávať, teda predstavujú, predstavujú 30 teda celkových polnospodárských eh, dotácií a majú byť financované čisto iba na základe komunitárnych rozpočtov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Andrew. Ďakujem pekne. Takisto je škoda, že už e, pán komisár tu nie je, e, pretože mám tu rozpočtovú otázku. E, to hovorilo sa teraz nedávno o tom, že namiesto minus 10%, ten rozpočet bude mať minus 15%. A mm, komisár Oettinger zase plus 6% spomínal, takže e, viacročný finančný rámec sa nejako prezentuje je to vážna téma a mal som otázku k tomuto, ale dobre. Potom kalendár. Opäť e, je to prepojené na kvalitu legislatívneho návrhu komisie. Sú tu isté reči o tom, isté zistenia, že menej subsidiarity sme sa ne, e, neprepracovali možno k úplne najlepšiemu možnému návrhu. Mali by sme mať jasnú víziu budúcnosti a reformy SPP. Potom otázka presnosti legislatívnej pozície alebo legislatívnych pozícií, to je veľmi dôležitá vec. Už sme o tom hovorili. A bude potom e, prvé e, čítanie v rámci daného mandátu, treba by sa konzultoval celý sektor a pokiaľ ide o obsah reformy, sú tam veľké prvky, výrazné, významné prvky. Aj kolega Dorfman, e, ktorý pracuje ako správodajca v tejto téme, to je zaujímavé, čo povedal, ale ten omnibus, samozrejme, to je dôležitý krok, ale nestačí to. E, treba ísť e, ďalej, než len zachovávanie, než zachovávanie príjmov polnospodárov. Potom ďalší veľký prvok tohto návrhu komisie, čo presne sa navrhuje, to je ten spoločný nejaký Ehm, schodík v úvodzovkách, to je v poriadku, s tým e, súhlasím, potom sú tam tie, to biopolnospodárstvo v poriadku, ale treba ísť ešte ďalej. E, čiže mali by sme mať nejaký zmiešaný e, systém, kde sú aj agroenvironmentálne opatrenia, je tam takisto aj tá ekoským a treba, aby sme mali povinný systém pre všetkých polnospodárov v Európe. Nie Nemá to byť nejaký fakultatívny model, v žiadnom prípade. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Ďakujem pekne. Keď počúvam všetky tieto čísla, číselné údaje a ceny, percenta, vyplýva z toho otázka, natíska sa otázka, aký je ten referenčný rok, o čom presne hovoríme. Čo predstavujú tie čísla? Pán Adanovský. E, ďakujem pekne. Ďakujeme za možnosť odprezentovať názor Polského parlamentu. Moja úloha je jednoduchšia. Tým, že Polský parlament schválil osobitné uznesenie, kde podporil polskú vládu pri jej boji o budúcu podobu SPP. Budem sa teraz sústrediť na to, čo je najdôležitejšie pre našu krajinu musíme uzavrieť proces vyrovnania priamých platieb. Je tu istá mytológia, istý mýtus, kde sa snažíme o rovnosť e, rovnaký, e, priamých platieb. Treba to spraviť, prestať hovoriť raz a navždy, lebo ináč by to bolo neférové. Takisto musíme posilniť a podporiť pozíciu malých a stredných, stredne veľkých fariem hlavne pokiaľ ide o vykonávanie nových funkcií v oblasti polnohospodárstva. Sme vďační rakúskemu predstaviteľovi za tie nové funkcie, ktoré pripisuje polnohospodárstvu tak ako to robil aj komisár Fischler, e, poľnospodárstvo sa týka udržateľného riadenia nejakého územia. My chceme posilniť úlohu členských štátov, pokiaľ ide o proces tvorby SPP, vrátanie procesu správy, administratívy SPP, ale nie je možné si to vykladať tak, že pôjdeme späť cestou opätovného znárodňovania SPP. Naša krajina očakáva spoločnú politiku, ktorá bude vychádzať z komunity a bude opretá o solidaritu pre všetkých, či na východe alebo v západe Európy. Takisto chcem zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú plní druhý pilier, pokiaľ ide o rozvoj vidieckých oblastí. To je niečo mimoriadne dôležité pre naše krajiny a politika druhého piliera by mala byť podporená koheznými fondami, Koheznými fondom. Je to mimoriadne dôležité pre našu krajinu a aby som to zhrnul, chcem povedať, že pozícia našej vlády je plne podporená aj pozíciou parlamentu. Pani Vestlic, Švédsko. Ďakujem, pán predseda. Veľmi dôležitá diskusia. Aj my vo Švedsku otázku poľnohospodárskej politiky vnímame veľmi citlivo, berieme ju vážne a domnievame sa, že ju musíme využiť na to, aby sme posunili našu konkurencieschopnosť. Musíme teda znižovať eh, priamu podporu a je nevyhnutné podporovať eh, ciele životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Je nevyhnutné pozrieť sa opäť na podmienky ekologizácie, ekologickej podpory, greeningu. Eh, súčasná forma sa neosvedčila. Nový systém musí obsahovať opatrenia, ktoré povedú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov a cieľov ochrany klimatických zmien. A priamým spôsobom musíme riešiť veľmi dôležité ciele, ako antibiotická rezistencia, blaho zvierat, zdravie, celkové zdravie zvierat, v súčasnej situácii sa domnievame, že stratégia v rámci poľnohospodárskej politiky je nasmerovaná dobre. Máme vo všeobecnosti pochybnosti ohľadom toho, že spoločné ciele EÚ sa dajú dosahovať len zvyšovaním rozpočtu, rozpočtových prostriedkov. Rečníci predo mnou povedali, že sa nedá očakávať od poľnohospodárov, že zaplatia cenu za Brexit. Je veľmi málo ľudí, ktorí sú ochotní vôbec platiť cenu za Brexit, dokonca ani v Spojenom kráľovstve. A určite to ak nechcú urobiť švédsky daňoví poplatníci. My už sa aj tak e, vyznačujeme tým, že sme krajina, ktorá sa skepticky pozerá na EÚ a my predpokladáme tie negatívne dôsledky z Brexitu. Celé Európy. Pán Kužmik. E, ďakujem pekne. Pán predseda, vážení ministri. Niekoľko pripomienok. SPP po roku 2020 by e, nemala byť len zachovaná, ale mala by byť aj posilnená. A SPP by e, mala byť e, prospešná pre životné prostredie, ako aj pre klímu. Mala by podporiť tie životné podmienky v vidických oblastiach. Takisto by mala byť zjednodušená. SPP by mala vychádzať z rovnakého delenia alebo z rovnakého množstva priamých platieb. Mali by sme sa snažiť eliminovať rozdiely medzi vidieckými oblastiami a inými oblastiami v členských štátoch. Prostriedky eh, na podporu SPP by mali byť zachované a mali by byť eh, vyplacené priamo plnospodárom oveľa eh, vyššej miere, hlavne pokiaľ ide o rodinné farmy. Peniaze by mali byť využité na podporu a na posilnenie e, rozvoja organického ponospodárstva. Mali by sme prejať vyššie štandardy, pokiaľ ide o blaho zvierat. Podpora polnospodársko-potravinového sektora by sa mala zameriavať na miestnu spracovateľskú spracovateľský priemysel, ktorý sa nachádza blízko samotných polnospodárov, hovorím o trhoch, polnospodároch a priamých predajoch, predajoch z dvora. A teraz e, apel komisára Hogana, aj my by sme mali apelovať na členské štáty, aby zvyšovali prostriedky, ktoré odvádzajú do SPP. A chcem e, povedať, e, že z pohľadu, z pohľadu nasledovného, z národného pohľadu je Polsko pripravené platiť viac, ako k čomu nás zavezuje náš príspevok, naša výška príspevku. Ďakujem pekne. Pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, Národný parlament Litvy vyjadril svoju pozíciu v rámci jarného rokovania minulý rok. Pokiaľ ide o spoločnú plnomocenskú politiku, tam sme zdôraznili jednu vec, jeden rozmer, spravodlivosť. Dnes mnohí kolegovia, ktorí vystúpili, spomínali spravodlivosť, férovosť. Keď teda hovoríme o platbách, politika platie by mala byť spravodlivá a hospodárska súťaž by nemala byť narušaná. Pobalské krajiny dostávajú eh, jedny z najnižších príspevkov platieb. Veľa ľudí emigruje z našich krajín v rámci nového programovacieho obdobia, aby politiky mali vychádzať zo spravodlivosti. My rozumieme tým výzvam, pokiaľ ide o celkovú obálku, ktorá bude zredukovaná z dôvodu Brexitu. Chápeme, že rokovania budú náročné a že bude ťažké dodržať zásadu spravodlivosti alebo férovosti. Je preto dôležité aby rozpočet SPP v novom období nebol zredukovaný, aby nebol výrazne zredukovaný vo svojej veľkosti, je dôležité zachovať tento objem. Pokiaľ ide o nové politiky ohľadom SPP, mali by sme sa pozrieť na všetko z novej perspektívy. Nemali by sme sa riadiť len nejakými historickými údajmi, historickou situáciou. Pobalské krajiny, krajiny Vyšegrádu hovoria, že tieto nové členské krajiny e, musia byť zohľadnené a že zásada spravodlivosti a férovosti musí byť dodržiavaná, nakoľko Európska únia spočíva na takomto princípe férovosti. Keď teraz hovoríme o peniazoch, Majte prosím na pamäti, že rozpočet pre finančný výhľad e, bol krátený o 11 v porovnaní s predchádzajúcim finančným výhľadom. Keď hovoríme o súčasnom finančnom výhľade, tak hovoríme o oveľa menších množstvách v porovnaní s minulosťou. Pán Faltinek, Česká republika. Dobrý deň. Dobrý deň, príjemné popoludne, ďakujeme za pozvanie. Chcel by som povedať, že Česká republika dlhodobo podporuje spoločnú plnohospodárskú politiku. Česká republika je pripravená podielať sa na navýšení financovania rozpočtu Európskej únie tak, aby nedošlo k zásadnému poklesu objemu peňazí na spoločnú plnohospodárskú politiku ale máme jeden zásadný problém. Česká republika nesúhlasí s princípom povinného zastropovania. Nechápeme zmysel a ciele zastropovania a nikto nám poriadne nevysvetlil, o čo tu konkrétne ide. V Českej republike spoločnosti, ktoré spravujú alebo hospodarujú pôdu, sú vlastnené, vážené kolegyne, kolegovia, zhruba 150 tisícimi vlastníkmi a na tých by táto záležitosť bohužiaľ veľmi negatívne vplývala a naviac by to viedlo k navýšeniu administratívnej záťaže. Dnes tu viackrát zaznelo z úst e, pána Hogena, pána ministra Porodzanova a aj pána spravodajcu Hoffmana, že by sme mali dať väčší priestor členským štátom. To tu zaznelo viackrát. Takisto zaznelo, že chceme podporiť e, malých polnospodárov, na tom sa všetci zhodneme. Nevypláca dotácie tým, ktorí nie sú aktívnymi polnospodármi, ktorí nehospodárajú. Myslím, že sa všetci na tom zhodneme, že chceme podporovať len aktívnych polnospodárov a že chceme podporovať mladých polnospodárov. Moc teda nerozumiem tomu, prečo chceme zaviesť e, povinné zastropovanie, keď podpora malých polnospodárov, a pán spravodajca to povedal, pán spravodajca Dorfman, že snaha zaviesť povinný keping zastrpovanie vo všetkých štátoch je preto, že malí polnospodári majú vyššie náklady ako veľkí polnospodári, ale to sa dá riešiť priamo podporou týchto malých polnospodárov platbou na prvý hektár. Ďakujem za pozornosť. Tak na szczęście mówi się przy tym o skali zatrudnienia, żeby brać wielkość zatrudnienia w tej gospodarce. Tu hovoríme aj o iných kritériách, a síce o miere zamestnanosti v rámci farmy. A samozrejme sú tu isté efekty z, z rozsahu na veľkých farmách. Páni Miller. E, ďakujem pekne. Pán predseda, spoločná poľnohospodárska politika je príbehom úspechu, ktorú je nevyhnutné ďalej vyvíjať. Myslím, že všetci sa hlásime k výrobe potravín, dobrej a zabezpečeniu potravinovej bezpečnosti v Európe. E, každopádne nám spôsobuje veľké starosti tu v parlamente rozličné vnímanie členských štátov a v skutku aj rozličné e, realizovanie tých pravidel spoločnej polnospodskej politiky, ktoré by sme mali mať. Konkrétne mám na mysli to napríklad, že Nemecko je jedinou krajinou, ktorá má odviazané platby, neviazané iné členské štáty sa pridržajú tých viazaných platieb a nie sú ani do budúcnosti ochotné niečo spraviť v tomto ohľade. Ťažké to bude aj tam, kde ide skutočne o to, aby ten sociálny rozmer, sociálny komponent v, vo vidieckom priestore, ktorý všetci máme, e, ktoré sa týka aj z tej sociálnej, sociálneho systému, sociálnej štruktúry, ktorý je, ktorá je udržiavaná aj ponospodárským e, prvkom, nejakým spôsobom e, zistiť, ako umožňovať dobré fungovanie platieb, priamých platieb pre polnospodárov. Rôzne kritéria sa uplatňujú v tejto oblasti na úrovni členských krajín a takisto je to aj vplyv malopredaja. E, vytvára sa tu katalóg požiadaviek paralelne s príjmanou legislatívou na úrovni EÚ Myslím si, že musíme posilniť výskum a vývoj, že malým polnospodárom musíme dať vyhliadky. Myslím, že všetci súhlasíme a som pevne presvedčená, že my tu v parlamente naozaj e, chceme vytvoriť správne rámcové podmienky. Tu ale apelujem na členské štáty a ich zástupcov tu prítomných, aby naozaj e, dbali o to, aby byrokracia nebola zvýšená v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pekne. Kiedy mówimy o płatnościach powiązanych s produkcją, to... Ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o viazaných platbách, platbách viazaných na e, produkcii, teraz môžeme e, minúť 13, respektíve 15 e, rozpočtu na takéto platby, ktoré sa viažú k výrobe, produkcii. a len pre tie e, oblasti produkcie, ktoré sú uvedené v tých príslušných dokumentoch EÚ. Keď hovoríme teda o úspešnej histórii SPP, no tak keď vám ponospodár povie, že dostávam 50 príjmov v porovnaní s inými skupinami profesí, tak je to len ťažko možné označiť ako úspech. Treba to mať na pamäti. Pán Dias, Portugalsko. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Quando falamos da PAC nas suas diversas componentes, dimensões e pilares, é preciso... Keď hovoríme o SPP a jednotlivých eh, aspektoch a pilieroch, SPP je veľmi zložité uznať, že dopad SPP, najmä napríklad vo Portugalsku a tá realita v Portugalsku je jednoznačná. 90% eh, eh, mm, mliekarenských podnikov, e, veľké nespravodlivosti, pokiaľ ide o distribúciu e, platieb, e, všelijaké násilné požiare, ktoré boli minulý rok a dôsledky týchto požiarov, všetko veci, ktoré škodia polnospodárskej politike v Portugalsku. Portugalsko má veľa zdrojov, ktoré môžu byť tým nástrojom pre rozvoj v krajine rôzne rodinné podniky, rodinné farmy, e, to je e, základ nášho národného modelu a sú to spôsoby, ako vyprodukovať kvalitné potraviny, ktoré dávajú život našim, e, našej krajine na vidieku. Treba to podporovať a je veľmi dôležité, aby sa tam zaviedli opäť mechanizmy trhovej kontroly v jednotlivých krajinách a regiónoch a distribúcia hodnoty v rámci celého reťazca sa musí otočiť diktovanie požiadaviek zo strany veľkých eh, nadnárodných reťazcov. To sa musí konečne skončiť. Nie je akceptovateľné, aby bolo možné platiť peniaze polnohospodárovi, ktorý v skutočnosti žiadne polnohospodárstvo nevykonáva, iba má nejakú pôdu. E, treba spravodlivejším spôsobom, spôsobom platiť polnohospodárov, pretože ide o ich eh, príjmy, o ich peniaze, o ich živobytie. My bojujeme za malé podniky, za malé farmy a za spravodlivosť pre nich. Ďakujem. Tak, pan, pani posel Kosti. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Kosti z Fínska, nech sa páči. Alebo pani, pani Kosti, prepačte. Pani Kosky. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tervehdys Suomen parlamentista. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Pozdravujem vás z Fínskeho parlamentu. Ziskovosť oblasť polnospodárskeho sektora. Samozrejme, to je veľká výzva, ktorá nás čaká, ktorej musíme čeliť. E, to vec, ktorá súvisí aj s novými technológiami, s inováciami, s generačnou obnovou a podnikateľské prostredie a obchodné prostredie pre farmy sa výrazne zmenilo kvôli novým štruktúram, novým politikám. Dnes treba čeliť naozaj novým výzvam. Častokrát sa eh, je to veľká závislosť od zmien, ktoré sú operatívneho charakteru a je veľmi dôležité, aby naši polnospodári dokázali reagovať aj na zmeny do budúcna. Treba eh, vygenerovať konzistentnú politiku v celom sektore. Z hľadiska fínskeho by som chcela spomenúť diskusiu, pokiaľ ide o kritiku, ktorá tu bola spomenutá vo vzťahu k priamým platbám a tým povedzme, národným nevýhodám, ktoré jednotlivé krajiny majú. Národné podmienky vo Fínsku sú veľmi nevýhodné v porovnaní s inými krajinami, to všetci vieme, a mali by sme byť schopní aj naďalej pokračovať v našom polnospodárstve všade v EU vo všetkých regiónoch. Každá civilizácia vždy sa starala o svoje vlastné pohospodárstvo, vlastné potravinárstvo, tak to musí byť aj u nás, aj v budúcnosti. Podpora, ktorú Fínsko dostáva, je silnejšia vďaka objektívnym prírodným podmienkam v našej krajine a samozrejme aj ceny e, potravín sú potom v našej krajine vyššie. Priame platby a metódy, ktoré sa majú rozvíjať, by mali byť, e, e, by sa mali ďalej teda týkať aj ďalších hráčov a chcela by som si takisto vyjasniť e, jednu vec, pokiaľ ide o priame platby pre oblasti, ktoré majú takéto prírodné znevýhodnenia. Ďakujem pekne. Nie wiem do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem za tym, Ďakujem pekne, neviem, ako to bola otázka, ale ja by som povedal, že mali by sme zohľadniť podmienky, ktoré ste spomínali, napríklad tie rôzne atmosférické podmienky, mm, e, klimatické podmienky a tak ďalej, samozrejme bude to mať dopad na e, vašu výkonnosť ďalej poslankyňa zo Španielska, pani Senra. Ďakujem pekne. Celé pobede hovoríme o ziskovosti, o garantovaní príjmov polnospodárom. A ja mám pocit, že sa dve veci ešte nespomínali a pritom sú veľmi dôležité a mali by byť spomenuté takisto. Ceny, ktoré sa platia, to sú tie nákupné ceny, tie by mali byť také, že sa oplatia tým polnospodárom a potom otázka regulácie. Regulovanie produktov a takisto aj trhu. Myslím si, že pokiaľ politickú diskusiu nevrátime k týmto dvom témam, tak asi ťažko dokážeme garantovať prežitie našich polnospodárov. A súvisí to aj s tou generačnou obnovou. To je ďalší problém, o ktorom stále hovoríme. Ak nie je garancia, že je možné hm, živobytie si takýmto dôsledným spôsobom e, zaobstarať, tak ako, asi ťažko presvedčíme mladých ľudí, aby sa púšťali e, do týchto profesí. A potom ďalšia vec, o ktorej nehovoríme takmer nikdy, to sú práva žien na vidieku. Diskriminácia z PP e je úplne zjavná. Myslím, že musíme e, dosiahnuť pokry, pokiaľ ide o zdieľanú titulárnosť, alebo teda vlastníctvo pozemkov v rámci polnohospodárstva, aby aj ženy, ktoré pracujú tu mali, povedzme, lepšiu pozíciu. A takisto chcem hovoriť o obchodných dohodách. Dopad týchto dohôd na malé a stredné e, podniky, e, na malých a stredných polnospodárov, či v EÚ, ale nakoniec aj v tých krajinách, e, kde tie zmluvy podpisujeme. Naozaj ten dopad je veľký. Nedávno sme boli na návšteve v Brazílii a videli sme, čo nás čaká a čo čaká aj celý sektor jeho dobytka, keď sa e, podpíše dohoda s Mercosurom. A keď hovoríme o klimatických zmenách, tak takisto by bolo dobré hovoriť o negatívnom dopade cirkulácie po celej planete produktov, ktoré sa vyrobia alebo mohli by sa vyrobiť e, blízko, ale v skutočnosti obletia pol planety. A pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, tak si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o modele, o, modeli, o modeloch výroby a takisto spotreby. Ďakujem. Tak, były regulácie, choćby kvoty mlečné. Ďakujem pekne. E, áno, mali sme reguláciu, mali sme kvoty na mlieko a mali sme i krízy v tomto sektore. Takže teraz slovo dostane z Holandska Pán Trot. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene Holandska budem hovoriť po... Keďže som z Holandska, budem hovoriť po holandsky. V mene e, výboru pre pôdospodárstvo holandského parlamentu mi dovolte vyjadriť jednu obavu, pokiaľ ide o novú spoločnú polnospodárskú politiku. Je to otázka, do akej miery je možné garantovať, že vo všetkých členských štátoch že zabezpečíte, aby dohody, ktoré sa príjmu, pokiaľ ide o európske ciele, že sa tieto dohody implementujú v členských štátom eh, rovnakým spôsobom, keďže eh, rôzne meritka sa používajú v rôznych členských štátoch. Ako to komisia bude garantovať? Ďakujem. Pán karantári z Grécka. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša iniciatíva diskutovať o novej SPP je veľmi dôležitá. Dôležitá pre všetkých. Dovolte mi na úvod povedať, že potrebujeme udržať spoločnú e, polnospodárskú politiku. Potrebujeme, aby bola spoločná, aby zabezpečila príjem farmárov, e, vidiecký rozvoj, produkciu potravín e, a koji i blaho spotrebiteľov. Súhlasím s komisárom Hogenom, neexistuje jedno riešenie pre všetky krajiny. Musíme rozlišovať medzi i severom a vý, juhom. On spomenul rozdiely, po rôzne polnospodárske rozdiel, e, situácie existujú napríklad v Grécku a Fínsku. Tieto krajiny sú rozdielne. Sú to len dva príklady, keďže máme rozličné sektory, máme rozličné podmienky, ktoré musíme zohľadniť. Napríklad potrebujeme zohľadniť, či máme ostrovy, či existujú horské oblasti, aké veľké sú farmy, či by sme mali mať cielené opatrenia a pomáhať malým farmám na ostrovoch, aké opatrenia zacielíme pre mladých ľudí, aby sme pomohli tomuto odvetviu ekonomiky. Po všeobecnosti môžeme povedať, že všetci chápeme, že farmy čelia výzvam, mnohým výzvam, vrátane toho, ako pôsobiť proti klimatickým zmenám, ako majú prispievať k environmentálnym cieľom. A ešte chcem povedať k tomuto bodu, že im, ich potrebujeme vybaviť novými eh, nástrojmi na lepšie manažovanie rizika. Napríklad eh, lepší manažment eh, vodného hospodárstva, vody, pokiaľ ide o kvantitu i kvalitu vody. Samozrejme je to oblasť, ktorej je to problém týkajúci sa vody, ktorý bude čoraz naliehavejší v súvislosti s klimatickými zmenami. A takéto výzvy existujú i v ďalších e, oblastiach. Grécko je presvedčené o tom, i náš parlament je presvedčený o tom, že SPP by si mala udržať minimálne súčasnú mieru financovania. Sme za prístup s dvomi piliermi a budeme, e, bude potrebné preskúmať si podrobnejšie, čo môže nastať s politikou konvergencie. Podporné programy by nemali byť jediným, e, jediným predmetom našej diskusie aj vývoj rôznych týchto schém. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli otázku e, rozmanitosti, rôznorodosti e, medzi jednotlivými krajinami. Spomenuli ste rozdiel napríklad medzi Gréckom a Fínskom Zatiaľ, čo chceme spoločnú polnospodárskú politiku pre tak rôzne systémy podhospodárstva, aké nástroje môžeme používať pre farmy, ktoré sú tak rozdielne. A potom je tu otázka vody, ktorú ste spomenuli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hojsling, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Veľmi sa teším, keď hovoria, prídu sem ministri, polnospodárstva hovoria, že E, rozpočet má zostať na rovnakej úrovni, potom by mali hovoriť s ich šéfmi. Oni sú problémom, pre ktorý máme málo peniazy, ale napriek tomu e, peniaze musia byť míňané cieľenejšie. Použiť hektár ako meritko, tak toto nemôže ďalej fungovať. My musíme napojiť tie dotácie na výsledky. Otázka biodiverzity, boja proti klimatickým zmenám. Na to musíme ponúkať platby, a zároveň potrebujeme i spravodlivejšiu distribúciu. Nemôže sa stať, že 80 týchto dotácií dostanú len malé podniky, čiže musíme zároveň i ochranu zvierat zohľadniť pri tom všetkom. A to, čo v oznámení komisii, pri oznámení komisii som povedal už na jeseň, ciele spoločnej polnospodárskej politike musíme zosúľadiť. Nemôžeme na jednej strane hovoriť, masovú, lacnú masovú produkciu pre celosvetový trh a na druhej strane chcem kvalitné produkty. To nemôžeme takto tvrdiť. Komisia sa venuje otázke e, obchodných dohôd o slobodnom obchode, pozrieme sa na Mercosur, toto celkom nefunguje spolu. Na jednej strane liberalizácia, na druhej strane hovoríme, že farmári majú e, vyrábať kvalitné produkty. To celkom nepasuje. K otázke väčší manevnovací priestor pre národné štáty. Ja som tu veľmi kritický, musím povedať, pretože my teraz už vlastne nemáme spoločnú polnospodárskú politiku. V mnohých oblastiach je úplne odlišná. A teraz ešte viac to rozdeliť. Členské štáty majú robiť plány. Plánov máme dosť. Či sa tie plány naplňajú, to už je druhá otázka. Preto potrebujeme spoločnú politiku a túto zodpovednosť musíme ponechať tu v Bruseli pretože pokiaľ to prenecháme členským štátom, e, tak tým prakticky, to bude prakticky znamenať koniec spoločnej, zahranič- e, spoločnej polnospodárskej politiky. My musíme povedať, potrebujeme posilnenú SPP tu a nedeliť to ešte viac. Ďakujem. Máme spoločnú polnospodárskú politiku, ale je to flexibilná politika, ktorá zohľadňuje špecifika jednotlivých krajín. Ďakujem pekne. Slovo dostaň pán Dekal z Nemecka. Vážený pán predseda, srdečná vďaka za pozvanie, milé kolegyne, kolegovia. Ja pochádzam zo spolkovej krajiny v Nemecku a mám vlastný koncept pre ďalší, vyvinul som vlastný koncept pre ďalší rozvoj SPP. Chcel by som hlavné body vám predstaviť. Myslíme si poprvé, potrebujeme ekonómiu, ekonomiku, sociálnu zodpovednosť a tiež e, rozvoj kultúrnej krajiny. Tento štvor, tieto štyri body a na to je podľa mňa, e, SPP z tohto pohľadu je úspešným príbehom. Myslím si, že je dôležité, aby sme stanovili ďalšie meritka. Vieme dnes už, že environmentálne ciele v Európe sme nedosiahli v e, smernica o nitrátoch, o vode, o biodiverzite a tak ďalej. A my si myslíme, že z ekologické dodatočné príspevky musia prísť a musia sa generovať a na to sme vyvinuli model, ktorý pre celú Európu sa prepočítal spolu s praxou, s vedou a ja si myslím, že by bolo dobré, keby som mohol mohol predstaviť i v tomto výbore pre pôdohospodárstvo. Tiež dnes vieme, že príjem vo vidieckých oblastiach a v polnospodárstve je veľmi diferencovaný. A preto si myslím, že bez polnohospodárstva a bez vidieckých oblastí Európa nemá budúcnosť. Preto my potrebujeme kroky, e, aby sme to prispôsobili na celkový ekonomický vývoj. A pritom musí polnohospodárstvo, ako aj vidiecké oblasti, participovať. A ďalší bod, myslím, že je zásadná otázka, aby sme sa venovali novým úlohám. Heslo digitalizácia. A čo bolo tiež spomenuté, celá téma. Ako môžeme mladých ľudí po vidieckých oblastiach, ako môžeme týmto mladým ľuďom dať perspektívu. A k tomu musí spoločná polnospodárska politika byť modernizovaná, musíme zaistiť príjem, musíme stabilizovať vidiecké oblasti No a potrebujeme ďalej ekologickú obnovu Európy. No a napokon pre mňa je úplne jasné, že musíme všetko urobiť preto, aby sme odbyrokratizovali tento sektor. Ďakujem. Ďakujem. Takže... Ďakujem, dobrý den. Pan... E, predstaviteľ Českej republiky, pán Jurečka. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegom. Ja budem hovoriť nielen ako polnospodár, ale i ako bývalý minister pôdohospodárstva, ktorý pôsobil aj na rade. K novej SPP chcem povedať, že pokiaľ nebude spoločná polnospodárska politika jednoduchšia, efektívnejšia, menej administratívne náročná, tak ju ani nerobme. Potom stačí vylepšiť tú súčasnú, pretože ani na tú súčasnú si polnospodári zatiaľ nezvykli. Chcel by som e, spomenúť niektoré špecifika, ktoré boli spomenuté. Pán europoslanec Dorfman hovoril o malých farmároch. A ja musím povedať za Českú republiku, že pre nás je to tiež dôležitá téma. Moja manželka je súkromná farmárka, má 25 hektárov, tak, hektárov takže ženy v Českej republike koleg- majú priestor e, v polnospodárstve, ale hovorí sa tu i o zastropovaní. A ja nerozumiem jednej veci. Prečo eurokomisár pre rozpočet Oettinger sa snaží snaží zasahovať do parametrov spoločnej polnospárskej politike. To je, to je záležitosť na eurokomisára Hogena. Keď hovoríme o tomto zastropovaní, ak hovoríme o 80 a 20 percentách, predsa tá otázka nie je, kto to berie, ale čo za tie peniaze robí, ako sa správa ku krajine. To sú veci, ktoré by nás mali prioritne zaujímať a musím povedať, že keď sa pozrieme v Českej republik- na Českú republiku, máme tu asi 2000 podnikov, ktoré berú väčšinu týchto finančných prostriedkov, ale zamestnávajú 65 ľudí v robiť robia 85 produkcie mlieka a cez 90 eh, produkcie bravčového mesa a hydiny. Tam sú aj prístup k Ukrajine, eh, spôsob siatia a a aspekty e, života na vidieku. Keď sa spomína téma subsidiarity, som za to, aby členské štáty mohli tieto veci sami ovplyvňovať. Keď hovoríme o cappingu, tak nech je dobrovoľný. Ďakujem. Tak się zastanawiam, czy te 25 hektarów to czyni twoją... Rozmýšľal som, či tých 25 faktárov, a hektárov je pani, vaši manželka s tým bohat, bohatšia alebo chudobnejšia? Ďakujem pekne. Pán Agniu, mňa zaujíma dopad legislatívy. To je v oblasti pôsobnosti politikov a čo ja ako poslanec Európskeho parlament eh, si všímam, e, absolútne útoky na pesticídy. Všetko je spojené s hrozbou a pokiaľ sa E, pokiaľ zabránime konkrétnemu. E, Kotinoid už bol za, zakázaný, čo obrovské problémy spôsobuje. A toto je otázka, či môžeme používať nien kotonoid e, neolikotinoidy, či môžeme používať. Všetká logika E, ukazuje, že by sa to malo robiť. Ale zelená lobby je mimoriadne silná v tom, že všetko sa snaží zakázať, zrušiť a organickí farmári používajú kopiselfat, ktorý je e, rovnako, ke účinky má. A napriek tomu komisia povedala, toto je bezpečné na používanie. Je tu tak obrovská nekonzistentnosť. Takto sa nedá viesť e, polnospodárska politika. Niekto zo Švedska hovoril o antimikrobiálnej re rezistencii. To je veľmi dôležité. Tu ide o milióny životov. Ja by som navrhol, aby peniaze sa dali bokom e, pod pilierom 2, aby e, sa pomohlo chovateľom prasiat a hydiny, pretože takýmto spôsobom bude možné e, platiť farmárov z fondu a nie používať in, e, antibiotika. Myslím si, že toto je logické, je to e, zdravý rozum, je to konštruktívne a 30-40 eur za hektár pre mladých farmárov, to je irrelevantné, to vás nemusí trapiť. To, čo som ja povedal, je skutočne dôležité. Ďakujem, madame Vingrieva. Ďakujem, pani Vingrieva. Pani Vingrieva. Ďakujem e, pekne kolegovia, kolegyne. E, e, vedieme tu diskusiu o spoločnej polnospodárskej politike a pridaná hodnota vyprodukovaná v polnospodárstve je výsledkom implementácie jednej z hlavných úloh, to je mať dostatok potravín použitím inovatívnych metód produkcie. Takže EU politika eh, by mala byť založená na hlavných princípoch, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. Budúce ciele spoločnej polnospodárskej politiky sú správne a my ich podporujeme, takže eh, aby sektor polnospodárstva bol odolný, inovatívny, aby eh, sa chránilo životné prostredie a sociálna a ekonomická štruktúra vidieckých oblastí bola posilnená. Na to, aby sa vyriešili problémy, ktorým čelí odvetvie polnospodárstva, aby bolo toto odvetvie pripravené pre nové výzvy, SPP by mala byť zjednodušená. Pokiaľ ide o naše medzinárodné záväzky, musíme e, mať ambiciozne ciele v oblasti ochrany životného prostredia, aby sme vyriešili e, problémy spojené s udržateľným rozvojom polnospodárstva, musíme sa usilovať o vyváženú polnospodárskú politiku, ktorá bude užitočná a efektívna pre všetkých užívateľov. Podporujeme ciele rozvoja bioekonomiky, cirkulárnej ekonomiky a tým vytvorenie nových farmárskych činností, čo posilní a urobí odolnejšie farmy voči environmentálnym faktorom. Je dôležité e, hodnotiť meniace sa potreby spoločnosti v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, environmentálnymi a ďalšími faktormi a dúfame, že tieto faktory budú zohľadnené v novej SPP, pokiaľ ide o kratšie, kratší e, reťazec dodávky a zdravejšie potraviny. Ďakujem. Pán poslanec Carbon, Portugalsko. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que em Portugal existe um grande consenso nacional. Ďakujem pekne, pán predseda. V Portugalsku máme dôležitý koncens, aby sa udržali tieto dva piliere SPP, SPP je politika, ktorá je najspoločnejšia zo všetkých e, politík EÚ e a spoločná hospodárska politika musí zohradňovať e, environmentálne výzvy, ktoré im čelíme. A príkladom sú vidiecké oblasti alebo klimatické zmeny, ktoré zasahujú tieto oblasti. Tu je potrebné podporiť Eh, lesy, najmä lesy v oblasti stredozemia sú pre nás dôležitý. je to kľúčom eh, z hľadiska ďalšieho fungovania SPP. Ďakujem pekne. Merci, monsieur le président, chers collègues. sa páči, ďakujem. Otázka SPP, alebo ten problém SPP eh, je nedostatočné príjmy pre polnohospodárov a celková kapacita SPP alebo schopnosť riadenia našej polnospodárskej politiky versus sila medzinárodných trhov. Napríklad mlieko v prášku, e, tam e, sa platia veľmi nízke ceny výrobcom a naozaj je to téma, ktorá vôbec nie je viditeľná a komisia nám hovorí, že tieto zásoby, ktoré máme na trhu a ktoré tlačia dole tie ceny, ešte budú 3 roky na trhu e, naďalej prítomné. Viete si predstaviť tento tlak e, na príjmy polnospárov, že budú ďalšie roky e, pokračovať, veď e, budú z toho iba bankroty, samovraždy a e, ďalšie podobné javy. Pokiaľ ide o brúsovskú politiku, naozaj musím povedať, že tlačí farmárov častokrát do veľmi dramatických situácií. E, potom používanie rôznych e, chemických e, prípravkov. SPP za každým hovorí produkt, vyrábať, produkovať viac e, za nižšie náklady, rýchlejšie, lepšie. A častokrát potom samotní spotrebitelia nás obvinujú, alebo teda polnospodárov obvinujú z toho, že sa používajú nesprávne prípravky a tak ďalej. Ale jednoducho polospodári už nemajú aké iné možnosti. E, iná alternatíva neexistuje. Ja si myslím, že treba naozaj e, navrhnúť financie na výskum do tejto témy. A potom monopolistická koncentrácia agrochemického priemyslu, čo je vec, ktorú komisia iba podporuje. A je to naozaj veľký škandál, pretože nadnárodné spoločnosti majú e, de facto právomoc rozhodovať o týchto témach potom tá administratívna zaťaž, o tom by som vedel dlho hovoriť, ale nemám na to bohužiaľ čas, tak chcem povedať, že bohužiaľ polnohospodári e, sa právom môžu obávať v budúcnosti. Ďakujem. Chcem povedať pánu, že zabieral pán Gos dobrým... Ďakujem. Chcel som vám e, len povedať, že ste vystúpili vo veľmi príhodnej chvíli, pretože teraz je tu pán generál riaditeľ Pleva, ktorého by som rád srdečne privítal. A teraz dám slovo ešte dvom ďalším ľuďom. Pán Moro. Moro. Ďakujem pekne, tu som. Ďakujem pán predseda a vážení kolegovia. To, čo pán eh, komisár na úvod povedal, to nás ešte viac zneistilo bilaterálne rokovania, tak ako prebiehajú, ehm, prinašajú riziko, že sa bude ďalej technokratizovať spoločná polnospodárska politika. Rokovania medzi komisiou, medzi e, štátmi tie prebiehajú napriamo, ale vlastne úloha Európskeho parlamentu je tým odsúvaná nabok. Subsidiarita samozrejme, to je dobre, ale aby nedochádzalo k deformáciám na trhu, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a návyše je tu riziko toho, že nám bude e, vznikať konkurencia medzi regiónmi, medzi krajinami. A potom z hľadiska medzinárodného potrebujeme naozaj, naozaj silnú polnospodárskú spoločnú politiku. E, pokiaľ ide o hovedzí sektor, tam sa očakávajú e, a už prebiehajú príjmy, teda prebieha znižovanie príjmov o približne 30 alebo 35 čo už dnes je v tomto sektore neznesiteľné cením, že e, sa pripravuje návrh smernice o neferových obchodných praktikách. To je v poriadku, ale tá technokratizácia SPP to nie je dobrý e, trend. Treba, aby dnešní polnospodári mohli predávať svoje výrobky za normálne ceny na tom vo Francúzsku. E, pracujeme teda bez strat a e, potrebujeme taký potravinársky sektor, ktorý dokáže čeliť našim environmentálnym a polnospodárským výzvam a e, to je to hlavné, o čo ide. Ďakujem. Pán posel Pol, Denmark. Pán Pol, Dánsko. Posel Pol. Ja, tak. Først har jeg lige lyst til at sige, at jeg mener, at der ikke er fundet... E, ďakujem pekne. Myslím si, že nie je tu naozaj zabezpečené dobré, bezpečné používanie neonikotinoidov. 60% plochy je veľmi citlivej povahy. A z tohto dôvodu je dôležité, aby bola prijatá vhodná politika. Musíme zostaviť spoločný zoznam dobre zdokumentovaných látok. Potrebujeme mať spoločné ukazovatele. Tak, aby merali dopad. Musíme si byť istí, že tieto látky naozaj poskytujú želaný účinok. A tak moja otázka znie, môžeme očakávať, že takéto typy ukazovateľov splnia takéto požiadavky? A pokiaľ ide o novú SPP, samozrejme je tu Paríska dohoda a potom je tu dohoda o vzdielaní bremena. Želali by sme si diskusiu ohľadom toho, čo produkujeme, čo vyrábame a čo spotrebovávame. Pretože máme tu aj deklarovaný cieľ číslo 12 a musíme vytvoriť rovnováhu medzi rôznymi typmi výroby, produkcie a to by mohlo viesť k zníženiu emisí CO2. Je v úmysle sa venovať aj tomuto? počas e, negociácie a rokovania o politike? Ďakujem pekne, vážení kolegovia, pán predseda, kolegovia z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Polnospodárstvo je dôležitá európska politika a treba povedať, že výzvy dnes musia čeliť polnospodári sú veľmi odlišné ako tie, ktoré platili pred 50 či 60 rokmi. Čiže to by si vyžadovalo napísať základnú, základne úplne novú polnospodárskú politiku a nie iba ďalšiu reformu. E, tie navrhované kroky sú nedostatočné, pretože výzvy sú oveľa väčšie. E, ja e, ako spravodajkyňa na výbore ENVY budem hovoriť o nasledovných bodoch. Chcem pripomenúť, že polnospodári sú súčasťou riešenia environmentálnych problémov. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť e, európsku potravinovú bezpečnosť a takisto suverenitu a SPP e, má pomáhať polnospodárom, pokiaľ ide o tranzíciu smerom k dvojitej výkonnosti, aj ekonomickej, aj environmentálnej a pri udržaní súčasného rozpočtu. A takisto poviem, že, že aj do budúcna má zmysel pokračovať v spoločnej polnospodárskej politike. Ďakujem. Tak, musíme rozumieť, že samovystaršalnosť to nie... Áno, samozrejme. Musíme si uvedomiť, že sebestačnosť neznamená zákaz obchodovania. Globalizácia je obchod. Teraz dám slovo moderátorovi na 5 minút a potom prejdeme na druhý panel.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 Poprvé chcel by som eh, dať možnosť vystúpiť pánovi Dorfmanovi, respektíve reagovať na ňo. On za 3-4 minúty e, tiež sa bude snažiť zareagovať na rôzne otázky a e, nejako to sa pokusí čiastočne zhrnúť. Nech sa páči, pán Dorfman. Ja, danke. Ehm, nein. Ďakujem. Možno nebudem potrebovať vôbec tie 4 minúty. Myslím si, že úloha dnes po obede nie je, e, nespočíva v tom, predovšetkým teda, aby sme len načúvali tým názorom e, poslancov z parlamentu, aby sme ich aj troška lepšie reflektovali, robil som to. Potešilo ma, že viaceré kolegyne kolegovia poukázali na to, že nie je možné, aby došlo k opätovnému znárodneniu e, polnospodárskej politiky a že chcú naďalej silnú spoločnú polohospodárskú politiku. To by mala byť nosná úvaha v rámci e, diskusí aj v nadchádzajúcich mesiacoch tu v parlamente. Vieme si úplne ľahko predstaviť spôsob otvorenia úplne novej spoločenskej politiky, ale v princípe e, to musí byť európsky postup voči tejto politike, to je dôležité. Viackrát boli spomenuté znevýhodnené oblasti, to môžem len súhlasiť. Samozrejme, znevýhodnené oblasti v Európskej únii musia zohrávať dôležitý element našej politiky. Musí to byť cieľom, musí to tak zostať. Cieľom e, spoločnej poľnohospodárskej politiky musí byť to, aby všetky poľnohospodárske družstva e, boli udržané pri živote. Aj tie, čo sú v priaznivej situácii, ako aj tie, čo sa nenachádzajú v takej dobrej situácii. Vždy sa objavuje otázka spravodlivosti, férovosti. E, ja som si plne vedomý toho, že téma je, tému je možné hodnotiť rozdielne v závislosti od členského štátu. A aj počas e, debaty v parlamente sa to bude zohľadňovať. A hlavne pokiaľ ide o vonkajšiu konvergenciu, myslím, že musíme si e, rozmyslieť tie kritéria, na základe ktorých potom pristúpime k pokiaľ možno najferovejšiemu prerozdeleniu prostriedkov v polnospodárstve. Viackrát sa dotkli e, rečníci otázky spravodlivej odmeny v polnospodárstve. Zárobku musím poukázať na to, že spoločná polnospodárska politika nie je cenovou politikou, ako tomu dlho bolo. Už nemáme ani chránené e, vonkajšie hranice, e, sme súčasťou globálneho trhu Európska únia je najväčším eh, dovozcom a vývozcom potravín na svete a tým pádom zohráva svoju rolu v tom, tej symfónii, tak povediať, z globálneho obchodu. Hrá tam, hrá tam teda tiež. Chceme sa, eh, teda návrat k trhovej politike, ktorá bude chrániť ceny, to určite nie je cesta do budúcnosti, pokiaľ ide o SPP toľko z mojej strany. Som si plne vedomý, že mnohé veci som nezodpovedal, ale dôležité je, ako som povedal, následne dostať potom vstupy od Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Monsieur Planck maintenant. Pan Planck. La parole. Von meiner Seite auch nur ein kurzes äh, Resümee, ohne Dinge wiederholen. Z mojej strany krátke rezumé, bez toho, aby som veci opakoval. Viackrát to bolo spomenuté, e, že by sme mali vyzvihnúť e, ten e, moment politiky, ktorý podporuje platbami plnospodárov. otázka, kde môžu zaznamenávať príjmy e, polnospodári aj v rámci hospodárskeho reťazca. To je veľmi dôležité si ujasniť. A samozrejme vyhliadky pre mladých ľudí, aby pre nich nebolo len polnospodárstvo atraktívne, ale celý vidiecký priestor bol pre nich zatraktívnený. To je mimoriadne dôležité. Ďakujem pekne. Merci. Maintenant, je vais, euh, apporter... Ďakujem pekne. Ešte nejaké také posledné závery z mojej strany alebo komentáre táto diskusia samozrejme vždy obsahuje rôzne názory, pokiaľ ide o konvergenciu, tam sa zhodneme e, v otázke, že rozpočet e, SPP by sa mal zachovať, možno s výnimkou čiastočne severský krajín niektorý, a potom je tu otázka e, konvergencie dotácií alebo nekonvergencie, tam sú rozdiely, takisto pokiaľ ide o to stropovanie, zastropovanie, tam sú rozdielne názory, Takisto pokiaľ ide o viac peňazí pre e, rozvoj vidieka e, a menej priamých platieb, takisto rozdielne názory. Debyrokratizácia, to je také zložité slovko, to je nástroj a subsidiarita to je naozaj taká veľká novinka v tomto návrhu komisie. Čiže pýtame sa, naozaj sa bude znižovať byrokracia alebo tá byrokratizácia, alebo sa iba presunie na úroveň členského štátu. A či e, z toho tiež nebudú vyplývať nejaké deformácie z hľadiska hospodárskej súťaže. Na takej globálnejšej úrovni všetci účastníci tu prítomní sú nejakým spôsobom blízky polnospodárskému sektoru a v zásade sú pozitívne nastavení E, voči SPP možno s málo výnimkami. A sme tu všetci preto, aby e, sme mali polnospodárstvo také v Európe, ktoré nie je iba obeťou, ktoré nezávisí od internacionalizácie, ktorá sa um, núti na silu e, v čase, kedy Európa stále podpisuje nové dohody o voľnom obchode. Dnes začína nové kolo rokovaní medzi EÚ a medzi krajinami Mercosuru, kde e, tie tzv. citlivé e, polnospodárske produkty sú e, na programe. A jedna vec, ktorá nás spája, je to, že tento budúci pakt ten sa týka aj zachovania istého vôbec sociálneho tkaniva v našich vidieckých oblastiach aby vôbec tento systém života prežil. To je niečo, čo nás e, spája. A e, čo nás spája takisto, sú otázka príjmov. Spravodlivých príjmov, e, ktoré v rámci potravinového reťazca garantovali dobrý príjem aj samotným výrobcom. A to tým skôr, že my všetci sme nakoniec aj spotrebitelia a chceme výrobky, ktoré sú kvalitné, ktoré sú potravinovo bezpečné a ktoré sú pokiaľ možno kvalitné. Toto ľudia čoraz viac požadujú. Či sú to bio e, výrobky, ale vôbec kvalitné potravinárske, polnospodárske výrobky, e, ktoré majú dobré hodnoty, kvalitné výživové hodnoty. To všetko je pre polnospodárov istá výzva, e, je to niečo, na čom budú určite pracovať, sú tu isté rizika, otázke kvality, e, vôbec toho prístupu, e, ktorý zvolila Európska komisia a keďže ide o národné plány podpory, je jasné, a myslím, že to všetci tu prítomní uvedomujeme, že úlohou, e, to hlavnou úlohou bude úloha národných parlamentov, pretože veľa sa tu presúva na národnú úroveň, takže držím vám v tomto e, palce, aby vám to všetko vyšlo a držím palce veľa odvahy takisto aj Európskej komisii. Ďakujem pekne. Ďakujeme za žečenia. Ďakujem za všetky tieto želania. Budeme potrebovať vaše pozbudenie, pretože budeme musieť čeliť nášmu Ponospodárstvu a jeho stavu. Ešte raz e, ďakujem pánovi Simonovi, ktorý viedol túto diskusiu objektívnym a profesionálnym spôsobom. Teraz poprosím pána Angela Dimambra, rozhlasového novinára, aby redaktora, aby sa posadil na miesto pána Simona a bude viesť druhý panel. V druhom paneli budeme počuť e, vyhlásenie generálneho riaditeľa Plevu z komisie, výstup pani Aguilera a pán Giring potom. E, máte slovo, nech sa páči. E, ďakujem pekne, ďakujem pán Sekierský, pán predseda. V rámci tohto úvodu teraz to meníme, meníme garde a ako bude možné z pohľadu obsahového aj niektoré veci iné budeme e, meniť. V ďalšom panele budeme hovoriť o synergiách medzi členskými štátmi, medzi európskou úrovňou, budeme hovoriť o správe a riadení, budeme hovoriť o subsidiarite. Bolo by zaujímavé začať hovoriť aj o tom, kde podľa predstaviteľov hlavných parlamentov a teda aj samotného Európarlamentu, kde sa potom spája, kde sa zlieva ten nový limit medzi alebo teda tá hranica medzi e, národnými politikami a európskou politikou a je ťažké to ale robiť bez nejakého konkrétneho hmatateľného návrhu na stole, bez niečoho konkrétneho. Každopádne bolo by zaujímavé si to vypočuť. Ja ako novinár som zvyknutý klas otázky. Ja teda navrhujem teraz tie otázky. Ak by ste chceli, tak môžete sa podľa toho riadiť. Môžete odpovedať. E, výzva e, je na tej správe, na dobrej správe, na riadení e, SPP, od ktorej sa chce, aby naplňala stále viacej požiadaviek zo strany občanov, je dôležité teraz prejsť k podrobnostiam. Je dôležité uzrejmiť si, ako, ako sa budú realizovať niektoré e, znešené cieľe, o ktorých sme hovorili doteraz. Na jednej strane subsidiarita umožňuje eh, využívať nástroje, ktoré sú veľa presnejšie, aby sme sa dostali k cieľom, ktoré na úrovni spoločenstva ešte len ťažko sa dosahujú. Mám na mysli niektoré témy, ako napríklad pôda. Je pôda je neobnoviteľným zdrojom, ktoré len ťažko dovoluje nejaký jednoznačný spoločný postup. Každopádne prípadne politiky podpory mladých, alebo možno ešte spoločná definícia pre všetkých, pokiaľ ide o aktívneho polnospodára. To bolo veľmi ťažké v rámci predchádzajúcej reformy. A aj dnes, e, povedzme, preukazuje problémy v oblasti aplikácie uplatňovania. Na druhej strane subsidiarita, ako bolo viackrát spomenuté, to je e, cesta plná ťažkostí, hlavne pokiaľ ide o jednotný trh. E, to kladie otázky národným e, administratívnym parlamentom, ale takisto aj samotnému Európskemu parlamentu. Ak výzvou je dobrá správa, riadenie, tak ja položím e, niektoré otázky. Kde podľa vás spojiť ten, ten, ten, ten limit alebo tú hranicu, kde zlúčiť medzi spoločným európskym a národným, zreteľom národným plánom? Ako sa ubezpečiť, že tento nový systém aplikácie bude skutočne reálnym zjednodušením pre ponospodárske objekty, podniky? Ako zabezpečiť, že toto sa pretaví do väčšej recipročnej akceptácie medzi ponospodármi a medzi spoločnosťou, spoločenstvom? Pretože bohužiaľ veľmi často je tu problém vzájomného pochopenia medzi spoločnosťou ako takou a medzi ponospodármi. Tento aspekt je predovšetkým taký podstatný, nevyhnutný. My sme hovorili o tom, že spoločná politika stojí pred výzvou reakcie na nové veci, na nové požiadavky. Spojené štáty používali takýto prístup. E, makroúroveň tých obsahov je e, rozhodnutá na spoločnej úrovni. Ako sa k tomu dostať, to rozhodujú potom už jednotlivé strany zainteresované za stolom. E, bol tam prístup udržateľný, potom mileniový e, prístup, e, ktorý viedol k úspešným rokovaniam v Paríži, Parískej dohode. Ale je tu jedna podstatná vec na to, aby sme dokážali sa podpísať a potvrdiť tieto veľké znešené ciele, tak vychádzame takmer z nuly. Musíme vychádzať z nuly. Pokiaľ ide o SPP, tak je to história, sú to dejiny, ktoré trvajú už viac ako 50 rokov. Siaha už takto ďaleko späť SPP Čiže otázka, ktorú by bolo vhodné položiť si na začiatok e, nášho rozhovoru, našej úvahy, čo si vziať so e, sebou z histórie a čo naopak ponechať z minulosti. Budeme hovoriť o týchto veciach. Budeme hovoriť o týchto veciach s Jerži Plevom, generálnym riaditeľom pre poľnospodárstvo a pre vidiecký rozvoj Európskej komisie. Potom e, bude vystúpenie Klári Aguilery z Európarlamentu, e, podpredsedničky pre e, vidiecký rozvoj Európskeho parlamentu a potom Pat Giving, predseda spoločného výboru pre poľnospodárstvo, pre potravinárstvo a pre rybolov írskeho parlamentu. Na úvod by som dal slovo Jerži Plevovi. Ďakujem. Thank you, uh, <clears throat> Mr. Chairman, uh... Ďakujem pekne, pán predseda, ctení eh, europoslanci, eh, ctení poslanci národných parlamentov, dámy a páni. Chcem sa poďakovať predsedovi Sekierskému za zorganizovanie tohto medziparlamentného stretnutia, takéto diskusie k takto dôležitej téme, takto dôležitým veciam. Pán Hogan eh, počas dnešného vystúpenia počiarkol potrebu ambicioznej spoločnej polnohospodárskej politiky. Súčasná politika na základe pravidiel a súladu zašla príliš ďaleko. Prístup, ktorý jedno riešenie pasuje všetkým, eh, sa ukázal byť nedostatočný, pričom spochybnil účinnosť a efektívnosť jednoducho z politiky. Chcel by som zdôrazniť, že môžeme e, dosiahnuť, naplniť viac a dosiahnuť lepšie výsledky pre plnospodárov, pre životné prostredie a pre občanov, ak zmeníme spôsob, ako organizujeme politiky. Vítam príležitosť e, diskutovať o organizovaní a implementácii politiky v dnešnej situácii. Prečo je tu potreba zmeniť? Dnes SPP spočíva z dlhého zoznamu veľmi podrobných pravidiel zadefinovaných na úrovni EÚ, ktoré sú uplatňované jednotným spôsobom po celej EÚ. Tento prístup nezohľadňuje veľmi rozmanité monospodárske a sociohospodárske, socioekonomické podmienky v rámci EÚ. Tento prístup viedol ku komplexnosti, ktorú poháňa paradoxná kombinácia zvyšujúceho sa objemu vykonávacích pravidiel usmernení, podkladov usmernení a právnych e, výkladov, ktoré sú nevyhnuté na to, aby sme splnili požiadavky na úplnú právnu istotu a počet výnimiek, ktoré, bolo nevyhnutné, ktoré boli nevyhnutné na to, aby sme dokázali reagovať na tú rozmanitosť. Ako zmeniť SPP? Spýtali sme sa, kto čo robí najlepším spôsobom. v záujme poľnospodárov občanov Ako naozaj vieme veci robiť lepšie? Vieme zaviesť viac subsidiarity a proporcionality do SPP? Takisto by som chcel spomenúť, že sme minulý rok vykonali e, rozsiahlu verejnú konzultáciu viac ako 322 podaní od e, občanov ohľadom budúcnosti alebo nejakých návrhov ohľadom budúc e, SPP, ktoré tvorili základ oznámenia, ktoré zverejnila komisia v novembri minulého roku. Domnievame sa, že nové rozdelenie zodpovedností medzi EU a medzi národnú a regionálnu úroveň je dôležité. V našom žargone hovoríme o tzv. novom modeli naplnenia, plnenia, New Delivery Model, implementácia plnenia. Čo to znamená tento nový model plnenia? konkrétnych kontúrach by to znamenalo nasledovné EÚ nastaví rámec, ktorý je potrebný na to, aby sme zabezpečili spoločné dosahovanie cieľom. Pravidlá, ktoré budú dohodnuté medzi parlamentom, radou a komisiou, ktoré zadefinujú poprvé spoločné ciele, ako poľnohospodársky príspevok k zmierňovaniu klimatických zmien, prispôsobením sa klimatickým zmenám alebo zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora v EÚ. Len pár som vypichol. Po druhé, e, intervencie blokové budú tiež zadefinované na úrovni EÚ, to znamená, čo môžu členské štáty robiť s fondami, ako je odviazaná podpora príjmov, dobrovoľná príjmová podpora, investície alebo výmeny, výmena znalostí alebo informácií. Po tretie, opäť na úrovni EÚ, základná požiadavka bude formulovaná rámec e, riadenia fondov a kritérií zabezpečenia rovnakých podmienok. Napríklad existujú inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za implementáciu SPP, ako sú platobné agentúry, ale aj systém Ajax, podmienky vyplácania, pravidla zabezpečenia kompatibility s dohodami VTO, pokiaľ ide o polnospodárstvo a tak ďalej. A všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o posudzovanie výkonu, e, všeobecné ukazovatele, pokiaľ ide o meranie výsledkov a dopadov. Čo bude nevyhnutné spraviť na úrovni členských štátov? Členské štáty budú ďalej e, rozdrobovať e, spoločný rámec, zabezpečia implementáciu, budú posudzovať e, svoje ciele na pozadí spoločných cieľov, napríklad použitím analýzy SWOT, výhod hrozieb a tak ďalej. To už používajú členské štáty, ktoré sú súčasťou tých programov. Stanovia potom konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú napríklad prerozdelenia priamých pladieb alebo podpory mladých poľnospodárov. Členské štáty budú ďalej požiadané, aby stanovovali kvantifikovateľné ciele, merateľné ciele, aby sa dal merať výkon, napríklad podiel pôdy, ktorý súvisí s environmentálnymi opatreniami, alebo podiel polnospodárov, ktorí sú, sa zúčastňujú nejakých eh, polnospodárských združení alebo figurujú v polnospodárských združeniach, asociáciách. Členské štáty navrhnú jeden strategický dokument pre oba piliere SPP, nazvime to strategický plán SPP, ktorý vysvetlí prečo, kto a ako zamýšľa postupovať. Teraz prechádzam k zodpovednosti na všetkých zainteresovaných stran aj národných parlamentov a poslancov národných parlamentov. Toto nové rozdelenie úloh poskytuje príležitosť angažovania sa z úrovne národných parlamentov poskytuje to možnosti pre opatrenia, ktoré e, zohľadňujú miestne alebo regionálne okolnosti vrátane konzultácií so zainteresovanými stranami pre oba piliere, napríklad pre monitorovacie výbory. Návrh takisto poskytuje viac príležitostí ubezpečiť sa, že implementácia bude naďalej zacielená, ale zároveň aj jednoduchá. A takisto väčší priestor naplňať, prinášať riešenia environmentálnych problémov, ktoré sú osobitne palčivé v rozdielných regiónoch. Členské štáty a ponospodári by mali takto naozaj možnosť e, zožať e, výhody nového prístupu. Jednoduchšia politika, menej predpisujúca, menej podrobných ustanovení, a na úrovni EÚ by to viedlo potom aj k menšiemu počtu výnimiek a k väčšej jednoznačnosti na úrovni členských štátov, na úrovni regiónov, nakoľko podrobnosti tých pravidiel a opatrení by boli stanovované tam. Ďalšia výhoda plynúca z nového prístupu by bola e, podstatná pružnosť a flexibilita, pokiaľ ide o tieto kombinované aktivity v súvislosti aj s miestnymi podmienkami Bola by to dodatočná príležitosť pre väčšie zameranie sa na výsledky. Strategické plánovanie, pokiaľ ide o zacielené aktivity, e, ktoré by boli predmetom merania výkonu. Aké typy nástrojov na rade budeme mať, aby sme zabezpečili ochranu spoločnej politiky? Ochrana spoločnej politiky je samozrejme podstatná. Dnes ste o tom hovorili. Dovolte mi pripomenúť eh, niektoré zábezpeky, ktoré navrhujeme etablovať. Najskôr Európsky rámec pravidiel, ktorý bude zaznamenaný na úrovni základného aktu. Po druhé, komisia bude zodpovedná za schválenie plánov SPP. Po tretie, pozorné monitorovanie vykonávania plánu v zmysle pravidel a po štvrté nápravné aktivity, kroky v prípade vážnych problémov. Nakoniec mi dovolte pripomenúť, že nebudeme robiť menej, budeme to robiť ináč. Budeme musieť eh, peniazmi nakladať zacelenejším spôsobom, aby sme dosiahli ciele, hlavne v súvislosti s životným prostredím a klimatickými zmenami. Nový model plnenia Medelivý model nie je len ďalšou komplikáciou nášho života, je to nevyhnutná vec na to, aby sme boli efektívnejší. Ďakujem pekne. Grazie, Jerzy Pleva. Ďakujem, Jerzy Pleva. A teraz dostáva slovo Klára Aguilera Garcia, podpredsednička komis... Eh, výboru pre poľnohospodárstvo. Muchas gracias, señor de Mambro. Ďakujem pekne. Chcem pozdraviť všetkých zástupcov národných parlamentov. Dovolte mi, aby v tomto príspevku prvnež budem hovoriť o téme, o novom modele viacúrovňovej správy. Chcem, a naviažem na pána Plevu, chcem vám povedať, že zvyčajne e, rôzne vlády hovoria o posilnení SPP, o rozpočte, veľmi pozitívne informácie, ale na to potrebujeme viacročný finančný rámec, ktorý bude dôveryhodný, ktorý bude investovať do budúcnosti tejto politiky a novej politiky. Sú národné vlády, ktoré sa vyjadrili a sú také, ktoré nie. Jednoducho nie je možné žiadať štáty, aby sa udržal rozpočet SPP, pokiaľ nie je dôľa viac zdrojov investovať do Európskej únie. Takže myslím, že práve preto je dôležité, aby sme tu mali túto debatu. Nemôžeme hovoriť o tom, že chceme udržať SPP bez toho, že by sme boli ochotní dať zdroje do Európskej únie. No ale teraz by som sa chcela dotknúť témy, ktorá je mimoriadne zaujímavá v rámci našej diskusie Pokrok v európskej integrácii tiež znamená dôležitú úlohu národných e, nástrojov. Existujú e, nástroje pre spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými e, parlamentami, aby s cieľom zabezpečiť demokratickú kontrolu a účinnejšiu kontrolu pri príjmaní európskej legislatívy, národnej legislatívy na všetkých úrovniach. E, Lisabonská zmluva a jej články posilnili túto tendenciu. Spolupráca, táto nová spolupráca, e, ukazuje, ako je veľmi zaujímavá debata, ktorú dnes povede vieme, e, sa týka budúcnosti spoločnej poľnospodárskej politike. To znamená, národné parlamenty i v minulosti diskutovali príliš málo o reformách a prišli mnohé politiky a niekedy ani nevedeli samotné parlamenty, čo navrhuje vláda tejto krajiny na rade. A to, je, to znamená nedostatočnú demokratickú transparentnosť. Čiže Národný parlament a vlastní poslanci parlamentu nevedeli o tom, čo vláda tejto krajiny s čím prichádza. Myslím, že táto situácia sa môže zlepšiť. To znamená, e, diskusia o komunikácii E, diskusia o oznámení Európskej komisie, o ktorom hovoríme dnes po obede, viedla, ako povedala tajomnička, k pozícii, pozičným dokumentom Francúzska, Talianska, Fínska, Írska, e, Litvia, Švédska. A je to dokument e, spoločný v štyroch krajín, Írsko, Polsko, Francúzsko a Taliansko. A zvyšné krajiny, vrátane mojej krajiny, v súčasnosti nepreukázali, neprišli so žiadnym pozičným dokumentom. Nezaujali pozíciu. Na základe tohto oznámenia Európska komisia si, stáva, si dáva za cieľ zjednodušenie SPP. Mnohí kolegovia dnes v pobede hovorili o zjednodušení spoločnej polnospodárskej politiky. Používa sa princíp subsidiarity, a v tejto súvislosti zjednodušenie. Uvidíme, či sa to podarí, pretože vždy, väčšinou, keď máme reformu, našim cieľom býva vždy zjednodušenie SPP, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo. Uvidíme, že či pri tejto príležitosti budeme úspešnejší, či dosiahneme lepší výsledok. Nie cieľom, cieľ zostáva ten istý. Okrem toho, okrem tohto zjednodušenia e, prostredníctvom lepšej subsidiarity, vedie k, viesť k lokálnym podmienkam v súvislosti s cieľmi, ktoré sú stanovené na úrovni EÚ, na úrovni komisie a ďalších, o ktorých rozhodneme my, e, poslanci. Jeden z kľúčových bodov oznámenia spočíva v tom, že sa deklaruje, že je tu jedi, jeden, v rámci tohto jedného modelu sa už ne, nez, považuje rôznorodosť eh, polnospodárských modelov v Európskej únii. To znamená, aj keď budúca SPP bude mať spoločné ciele, eh, spojené bude to úloha členského štátu, aby si zvolil, čo je podľa neho vhodné vzhľadom ku svojim potrebám. Toto oznámenie má napríklad dátum, má 24 odvolávok na členské štáty, väčšina z nich sa týka úlohy, ktorú budú hrať v okamihu uplatňovania SPP. Tento nový model uplatňovania SPP, ktorý nám prezentoval pán Pleva, riaditeľ, e, bude viesť k výsledkom e, spolupráce. Spomenul to pán riaditeľ a na tomto výbore, čo znamená, pre nás to však zostáva jedna veľká neznáma. Je to nový model. treba dobre rozmýšľať, keď budeme viac pozornosti venovať výsledkov, dosiahneme dobré výsledky, ale treba povedať, je to nový model a to, čo máme, je, či môžeme doverovať tomu, čo hovorí komisia. Pokiaľ neuvidíme návrh reforiem, ktorý bol ohlásený na koniec mája, tak máme otázky. Takže ukážme teraz e, túto dôveru v tomto okamihu a potom uvidíme, aký bude výsledok. Ale e, prvom rade to, o čom sa tu diskusie, je možné znovu znárodnenie a tým možnosť spolufinancovania priame, priamých platieb pri zavádzaní tejto možnosti. Táto pomoc je v prvom pilieri. Pre nás, e, pre parlam- v parlamente a tento výbor by to znamenalo, uh, by to znamenalo kroky, ktorý pre nás, krok, ktorý pre nás nie je priateľný. Väčšia subsidiarita v novom modeli, kde členské štáty budú zodpovedné za to, ako a kam investovať svoje fondy e, v spoločnej polnospárskej politike. Je tu veľmi dôležitá otázka. Definovať e, koncových príjimateľov. Konen dôsledku povedať. Niekedy hovoríme o tom, aký je model, hovoríme zvyčajne o historických právach a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku ten konečný príjimateľ, to bude rozhodnutie na základe modelu, kde budú cieľy, to cieľe, čo si dobrovoľne zvolím a, poz, po, a povinné ciele a potom každá, každá krajina si zadefinuje svoj model koncového príjimateľa. A toto je zásadné rozhodnutie a mimoriadne dôležité. Každý členský štát bude musieť E, zavieť svoj plán, svoj, e, ktorý bude zahňať tieto oba piliere. Uvidíme, že ako sa vyrieši otázka kompetencií, pretože v krajine ako u mňa, či v Španielsku alebo v Nemecku, Taliansku, e, tam sú jasné kompetencie vymedzené v oblasti pôdohospodárstva a to všetko musí byť zahrnuté do tohto globálneho i národného plánu a zároveň sa musia rešpektovať, ako už bolo povedané, na základe druhého piliera e, musí úloha regiónov byť zohľadnená a to musí byť uvedené v tomto strategickom národnom pláne. Takže z hľadiska rôznych kompetencií, ktoré existujú, môžu tu e, vzniknúť otvorené otázky, právne otázky, ktoré bude treba riešiť. Pokiaľ sa existuje, e, udrží súčasná správa, aby sa zabezpečil výkon týchto politok, členský štát bude dôležite, dôležitú úlohu zohrávať v rámci kontroly a naplňania tejto politiky. A na to e, treb, budú mať e, národné parlamenty väčšiu úlohu v budúcnosti. A tak to aj má byť. Pretože mnohé e, z, mnohé z úsilia práce, aby sa dosiahlo toto úsilie, to sa robí v danej krajine a tam práve národné parlamenty a hlas a hlasovanie občanov E, bude musieť byť vypočutý pri parlamentných voľbách v týchto krajinách. E, príslušní ministri budú informovať o Rade pre poľnohospodárstvo a potom e, bude prichádzať ku kontrole plnenia týchto strategických plánov bude prebiehať toto vypočutie, ako práve teraz. A ešte chcem na záver povedať, pán predseda, aby som neprekročila limit. Tieto národné strategické plány môžu byť revidované, eh, hodnotené a posudzované príslušnými národnými parlamentami. To znamená, aj keď bude túto vypočutie, diskusia vláda, eh, členského štátu s komisiou pri zadefinovaní národného strategického plánu z politického hľadiska treba tiež si uvedomiť, že národné parlamenty budú zohrávať zásadnú úlohu pri revízii, pri posudzovaní a hodnotení zo strany, e, toto bude z tohto parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Aguilera Garcia a slovo teraz dostane Pat Deering ktorý je predsedom spoločného výboru Írske, e, e, pre podhospodárstvo Írskeho parlamentu. Nech sa páči, máte 10 minút. Pán predseda, vážení poslankyne, poslanci, delegáti, v prvom rade chcem poďakovať za diskusiu o tomto veľmi zaujímavom bode o, o tom, ako zlepšiť synergie pri vládnutí. Keď hovoríme o posilnení subsidiarity, úloha Európskeho parlamentu, komisie, rady i členských štátov a parlamentov musí byť jasne zadefinovaná. Spočná polnospodárska politika je jednou z veľkých úspechov EÚ, zabezpečuje za dostupných cien kvalitné potraviny a zároveň úroveň udržateľnosti farmárov, aj príjem farmárov. E, zabezpečuje, aby EÚ e bola sebestačná, aby mohla podporiť kľúčové odvetvia e, v našich regiónoch. To, čo sa ukazuje na tomto stretnutí, e, je, že môžeme diskutovať o tom, kto má najlepšie rozhodnutia prijať. Koho to majú byť kompetencie, členské štáty alebo EÚ. E, hovoríme o tom, ako zabezpečiť čo najlepšie zodpovednosť a najlepší dopad týchto politík. Prijatie novej SPP bude znamenať zohľadnenie všetkých potrieb a musí byť jasné, čo sa má robiť, ako sa má robiť. Členské štáty získavajú novú, väčšiu mieru flexibility a, a takisto väčšiu mieru subsidiarity. To znamená, členské štáty e, pri členských štátoch sa musia zohľadniť všetky špecifiká, nebude to riešenie pre všetkých. Ako ste viete, už sú dobre zavedené úlohy národných parlamentov E, ako ich e, priestor v európskych diskusiách. Tento prístup treba brať veľmi vážne a e, Európska komisia je veľmi aktívna v tomto a sme otvorení návrhom, nových návrhom. Zároveň je tu veľký duch medzi parlamentného zapojenia. Uvedím len niektoré príklady. Jednu z týchto vecí viem, je stanovenie priority zo strany členských štátov. Je dôležité zohľadňovať mieru subsidiarity. Tento proces, ktorý v súčasnosti máme, si vyžaduje koncens a dohodu zo strany 28 členských štátov, ale niekedy e, priority sú stanované i pre druhých. A teraz ide o to, akým spôsobom môže fungovať SPP v lokálnych podmienkach. E, príliš veľa e, podmienok je stanovených, ako aj implementov opatrenia, ktoré sa týkajú environmentálnych obav. Správa SPP je mimoriadne zaujímavá. Členské štáty majú dostať lepšie podmienky a bude treba preskúmať, e, akým spôsobom je možné e, to riešiť, či už na národnej alebo lokálnej úrovni. Napríklad v Írsku väčšina fariem e, má rodinnú štruktúru. To znamená, že Eh, je dôležité nájsť otázku, ako platby realizovať tak, aby eh, ich mohli tieto farmy čo najlepším spôsobom uplatniť. A tu je práve prietor na, priestor na to, akým spôsobom by sa to mohlo diať. Írsko si uvedomuje, v akej situácii sa v súčasnosti nachádza a aká subsidiarita je potrebná na to, aby sa na, akým spôsobom by bolo možné eh, toto vyriešiť. Členské štáty si uvedomujú, že po Brexite môže byť zasiahnutý veľmi výrazný sektor eh, pôdohospodárstva, preto je dôležité nájsť sporo riešenia, kde treba nájsť riešenie pre chovateľov hovedzieho dobytka, čo je mimoriadne dôležité. Je to jeden z konkrétnych prípadov. Riešenia, ktoré musíme nájsť, musia byť vyvážené, aby farmári na tom nestratili. Inými slovami, je dôležité e, upraviť SPP tak, aby e, nedost, neprišlo k negatívnym dosahom na farmárov. Takže e, subsidiarita môže e, tomu napomôcť. Avšak pri rôznych modeloch miera ambície musí byť udržaná za každých okolností. Takže týmto musíme nájsť i e, riešenia, pri zabezpečení spoločných štandardov a princípov. Jeden konkrétny príklad e, sú e, platby, priame platby v prípade environmentálnych e, podmienok alebo pri zabezpečení biodiverzity. Zjednodušenie SPP by sa dalo tiež zlepšiť väčšou synergiou medzi inštitúciami. V apríli minulý rok parlamentný výbor z Francúzska, Talianska, Polska a Írska prijali, tieto výbory prijali spoločnú deklaráciu, kde sa uviedlo, že reformovaná SPP by mala tiež odzrkadľovať potreby administratív pri riadení SPP schém. Očakávanie európskych farmárov by mali byť e, centrom. Je to zároveň veľmi silný argument, e, na základe ktorého môžeme povedať, že sa to nedá robiť bez väčšej subsidiarity, e, pričom musíme zohľadniť, prečo je to dôležité. E, environment, životné prostredie e, je mimoriadne dôležité. A náš výbor minulý týždeň zverejnil príspevok k politickému dialogu, ktorý hovorí, že existuje silný argument, pre ktorý musíme hovoriť o environmentálnych cieľoch a riešiť otázku klimatických zmien. Je to otázka, ktorá podľa nás je najväčšou výzvou. Musíme ju riešiť kolektívne. Musíme zároveň však zohľadniť lokálne podmienky a lokálne komunity Spomenutá subsidiarita v tomto oznámení je, e, musí byť preto privítaná. Ako ukazuje naša kolektívna skúsenosť s greeningom, riešenie, rovnaké riešenie pre všetkých nefungovalo. To znamená, opatrenia musí byť, musia byť šité na mieru jednotlivým e, subjektom a mus, je potrebné zohľadiť všetky e, rozdielnosti. Avšak tento prístup nemôže ovplyvniť kolektívny cieľ a ambíciu SPP. Z toho dôvodu e, je dôležitý strategický plánovací prístup, ktorý si vyžiada schválenie komisie, ktorá musí zabezpečiť, že sa zabráni erózii SPP. Irsko, ako ste viete, e, má veľmi dynamický a inovatívny polnospodársky sektor a absencia ťažkého priemyslu je typická, preto e, táto synergia je pre nás zásadná. Ako národné parlamenty musíme si klásť otázku, ako kolektívne môžeme dohliadať nad väčšou subsidiaritou. Myslím, že je dôležité položiť si otázku, či, subsidi, či kontrolné procesy subsidiarity môžu byť nejakým spôsobom prispôsobené, aby sa zabezpečila väčšia rola pre národné parlamenty. Myslím, že tu existuje veľmi dobrá príležitosť. Mohla by spočívať vo väčšej role pri hodnotení dopadu opatrení členských štátov. Napríklad účasť ministra na, spolo, na zmiešanej komisii pred zásadnými rokovaniami rady sa stali e, riadnou súčasťou súčasného írskeho parlamentu. Okrem toho, podľa írskeho práva vláda musí e, poskytovať informácie o každom legislatívnom návrhu EÚ v parlamente. Myslím, že podobné opatrenia vo e, oblasti SPP by mohli sa nimi inšpirovať aj ďalšie parlamenty. Synergia môže spočívať i v tom, ako sa zabezpečí e, zodpovednosť dohľad na, a hodnotenie strategických plánov SPP pred ich predložením Európskej komisie je jedna z možností. Ako komisia dohľada nad plánmi členských štátov, jej rola tiež musí byť, musí byť tiež predmetom kontroly a dohľadu zo strany Európskeho parlamentu. Inými slovami, to by mohlo znamenať ďalšiu zodpovednosť pre parlament v, v závislosti od úrovne, na ktorej sa príjmajú rozhodnutia. Okrem toho, interakcia medzi parlamentami, ako už je spomína, spomínané, je veľmi cenná. Musí existovať mechanizmus, ako si zdieľať skúsenosti a najlepšiu prax, aby sme dosiahli túto stratégiu. Takáto výmena názorov a vedomostí môže zlepšiť proces E, ďalšieho vývoja SPP. Na záver chcem povedať, že existuje množstvo príležitostí v novej SPP, aby sa dosiahla väčšia miera flexibility, aplikovateľnosti a prispôsobenia lokálnym podmienkám. Je dôležité to všetko preskúmať a veľmi sa teším na e, naše ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Grazie, signor Diring, Mr. Diring. Adesso... Ďakujem pekne. Pán Diring, a teraz otvoríme diskusiu. A Chcem poprosiť pána Sikerského, aby jej predsedal. Pán posel Ostendorf. Pán posel Ostendorf. Pán Ostendorf ako prvý, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, že mám možnosť äh, hovoriť za nemeckých poslancov nemeckého parlamentu. To sú dobré víza. máme situáciu, že dotknuté poľnospodárstvo a sektor sa nebojí ničoho viac ako kontroly presadzovania zo strany EÚ, alebo teda presadzovania po, po, požiadaviek. E, minulý mesiac začali tie kontroly, pokračuje to. Nie je to nič zanedbateľné. 50 rokov som už plnohospodárom a nikdy to nie je príjemné. Cítim sa ako na lavici obžalovaných, keď prichádzajú takéto kontroly. Musím niečo spraviť. Spolkové krajiny sa topia e, v obave z nedostatočnej legislatívy, preto nadmerne regulujú povolenie za 87 centov minulý rok som realizoval, neviem o čom ide, e, bola tam pokuta, pardon, 87 centov, bola tam odchýlka 2, 2 štvorcové metre. Je ešte možné vôbec e, tlmočiť spoločnosti modernej, že existujú aj takéto postupy, takéto sankcionovanie. Myslím, že ide naozaj o to, aby sme tu e, začali odznova, zresetovali a aby sme naozaj znova mali na zreteli proporcionalitu Myslím, že to je veľmi dôležitý predpoklad, aby sme opäť prinavrátili dôveru v e, polnospodárstvo, aj v spoločnú polnospodárskú politiku, ale aj v samotnej spoločnosti je stále rastúca priepas medzi vnímaním verejnosti a medzi tým, e, kde sa nachádza mienka polnospodárstva o sebe, samo o sebe. Veľmi sa to rozchádza, tieto dve strany, dva póly. Aj o tom treba hovoriť. Aj tu treba tú zmenu naštartovať a musíme sa pokúšať e, ísť takým konvergentným smerom. Ďakujem. Fonseca. Poslanec Fonseca z Portugalska sa páči. Muito obrigada. Pardon, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. A subsidiarita je vec, ktorú treba veľmi obozretne vnímať, pretože keď tej subsidiarity bude príliš veľa, bude to znamenať renacionalizáciu SPP, ale zase keď toho bude príliš málo, tak e, môže zase dochádzať k deformácii trhov. Hovorilo sa tu o klimatických zmenách, o úlohe subsidiarity v tejto téme. Pre južanské krajiny, ako napríklad Portugalsko, voda je veľmi dôležitý zdroj a preto treba garantovať viditeľnosť investícií do zavlažovania, pretože pre Portugalsko toto to je naozaj veľká deformácia e, hospodárskej súťaže a takisto aj pre ostatné krajiny Stredozemného mora alebo v regióne Stredomoria. Treba povedať, že pokiaľ je o subsidiaritu, delegované akty komisie e, v zásade budú hovoriť to, čo už bolo dohodnuté ako nárokovateľné. Jedna vec, e, tu bolo povedané veľmi správne, a to si CSPP, to nie je iba polnohospodárstvo. E, na vidieku je veľmi dôležité garantovať, aby investície do vidieka na vidiek boli financované cez SPP, ale všetky investície na vidieku, ktoré sa nevykonávajú zo strany polnohospodárov, aby členské štáty mohli e, rozhodnúť o tom, že sa budú financovať e, s tým, že sa využijú iné fondy. E, to je veľmi dôležité najmä pre tie krajiny, kde financovanie SPP je nedostatočné, pokiaľ ide o dynamiku v jednotlivých členských štátoch, dynamiku financovania. A potom ukazuje sa, akým spôsobom sa spoločnosť vzdialuje od polospodárskeho sektoru a teda bolo by dobre hovoriť o rozhodujúcom faktore, Mm, rozhodujúcej úlohe, ktorú polnohospodári e, splňajú, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, pokiaľ ide o pos- m, mm, produkovanie potravín pre e, všeobecnú spotrebu. Bola e, vykonaná verejná konzultácia, kde boli e, uvedené veľké rozdiely medzi tým, ako to vnímajú polnospodári a nepolnospodári, takže treba e, takýmto spôsobom trochu lepšie zladiť e, to, aby si e, aj naši občania uvedomovali, akú prácu vykonávajú e, naši polnohospodári. Pani poslankyňa Heras Garcia, ďakujem pekne. Politika SPP má podporovať polnohospodársky sektor. Samozrejme, treba, aby aj trh fungoval dobre, treba splniť isté E, ciele, ako pán komisár veľmi správne povedal, a podľa mňa treba aj podporiť tú tému generačnej obnovy a spraviť to tak, aby náš sektor bol e, atraktívny do budúcna aj pre mladých ľudí, pretože v opačnom prípade, že polnohospodárstvo v Európe nebude, nemôžeme byť e, potravinovo závislí od iných regiónov sveta. Samozrejme aj odbyrokratizovať celý proces, aby tie papierovačky súvisiace s SPP e, neboli také náročné pre našich farmárov. Treba spraviť SPP, ktorý, e, ktorá bude silná, ktorá bude homogénna v celej Európskej únii, pretože samozrejme treba pamäť pamätať eh, z hľadiska životného prostredia na rôzne regióny, rôzne reality, rôzne klímy, eh, topografické rozdiely a tak ďalej. Ale toto nie je bufet, kde každý si vyberie to, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči, to už eh, neberie, pretože to by znamenalo, znamenalo renacionalizáciu polnohospodárskej politiky a to nie je akceptovateľné. Žiadna renacionalizácia naopak SP musí byť silná, musí byť homogénna. Brexit samozrejme bude predstavovať výrazný, výraznú ekonomickú výzvu. A rada som si vypočula kolegu z Polského parlamentu, ktorý povedal jednu vec, ktorú u nás e, v Španielsku sa o tom častokrát hovorí, treba zvýš, e, zvýšiť účasť na SPP 1,10, 1,10 to je v poriadku, e, Eh, ale chceme podporiť eh, aj vy, národných parlamentov, poproste vaše vlády, aby naozaj snažili trochu viac. Pokiaľ naozaj veríme v SPP, tak treba na to dať aj naozaj peniaze, dať do toho finančné prostriedky. A to bude ten prínos eh, národných alebo členských štátov do spoločného rozpočtu. Čiže mali by sme takýmto spôsobom dosiahnuť silnú a homogénnu SPP a zabránili by sme takto tej renacionalizácii, ktorá v konečnom dôsledku by vlastne za pár rokov e, polnospodárstvo z komunitárneho rozpočtu vymazala. A treba, aby členské štáty k tomuto pristupovali e, vážne a mali dobre silné pozície. U nás napríklad sa musíme zladiť e, s jednotlivými regiónmi, tzv. autonómnymi komunitami, čo samozrejme nie je jednoduchý proces, ale napríklad e, téma tých historických kritérií, to tiež e, e, vec, ktoré sa treba venovať, treba príjmať konkrétne rozhodnutia a to možno, čo možno najskôr. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo ste spomínali, pani kolegyňa, takže gratulujem. A ďalej pán kolega Panevič. Hvala lijepo predsjedniče, poštovani članovi odbora za... Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážení členovia výboru Agri z Európskeho parlamentu, vážení kolegovia z národných parlamentov, ďakujem výboru Agri za organizáciu, za zorganizovanie tohto stretnutia. Rozprávať sa treba. My chceme, aby SPP naďalej podporovala polnohospodárstvo v Európskej únii a preto potrebujeme horizontálnu a vertikálnu integráciu. Kto to spraví najlepšie? My. My, členovia a poslanci jednak národných, ako aj Európskeho parlamentu. My sme tí, ktorí sme stále v kontakte s našimi eh, voličmi, rozprávame sa s nimi a vieme, čo ich trápi, aké problémy majú. národné parlamenty by teda mali byť naozaj zaangažované do tohto procesu komunikácie, konzultácie, výmeny názorov. Takisto by sme mali podporovať aj medziparlamentnú spoluprácu a spoluprácu s parlamentom európskym. Koncom mája komisia oznámila hlavné prvky nového SPP. Iniciatíva chorvatského parlamentu je konferencia národných parlamentov, pokiaľ ide o vytvorenie novej SPP. Takže ja vás chcem všetkých e, pozvať, aby ste sa zúčastnili na tejto konferencii. Výbor Agri je samozrejme takisto pozvaný. A takisto pozývam aj všetkých, e, pretože chceme intenzívnejšie zaangažovať do tohto procesu národného, e, národné parlamenty a treba jasnejšie ukázať, že Európska únia môže a má pomáhať aj vedeckým zónam a to v oblastiach, ktoré sú pre ne problematické. Treba zaviesť potrebné zmeny, pretože je neakceptovateľné pre každého z nás, že v niektorých častiach Európskej únie, najmä v tých východnejších častiach, existujú de facto farmári druhej kategórie. To je neakceptovateľné. Preto ďakujem pánovi Sekerskému za to, že túto iniciatívu akceptoval a pozývame jeho, ako aj vás všetkých e, na túto konferenciu, kde sa spoločne budeme snažiť e, hovoriť o e, tvarovaní novej verzie SPP. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak tam všetci prídeme, tak možno to bude až príliš veľa pre vás, nie? V každom prípade kolega Zlotyška, nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí poslanec Bokis. E, ak chceme zlepšiť e, SPP, všetky formy a modely, ktoré boli spomenuté, potrebujú peniaze. Ja zastupujem polnohospodárov v Lotyšskom parlamente a uvedomujeme si tieto problémy, ktoré tu existujú. E, hlavný problém, ktorý chcem zdôrazniť, je skutočnosť, že po roku 2002 sú tu isté, alebo boli tu isté obavy, pokiaľ ide o spravodlivé financovanie. Nie je fér, aby keď máme naozaj takto silnú súťaž, dostaneme e, v roku 2020 e, iba nejakých 182 eur na hektár. To je iba 75 priemeru, potom následuje Estonsko, potom zvyšné členské štáty. Myslíme si, že tieto výpočty, alebo tento výpočet je chybou zo strany Európskej komisie. Pokiaľ je budúcnosť SPP, V roku 2009 až 2016 v tomto období sa plocha využívaná na polnohospodárstvo e, o 8% e, zvýšila v Lotyšsku, podobné trendy boli aj v iných európskych krajinách, ale v EÚ priemerne dochádzalo k zníženiu plochy o 3%. Nie je to preto, že by dochádzalo k deforestácii. Naďalej máme v Lotyšsku veľa lesov, ale za posledných 70 rokov bolo veľa polnospodárskej pôdy zarastenej a máme teda dnes viac e, hektárov, ale nie viac finančných prostriedkov. V menilotických polnospodárov a členov poslancov parlamentu požadujeme spravodlivejšie financovanie na ďalšie obdobie. Viac e, priamých platí, viac financovania a potom budeme schopní toto lepšie inkorporovať a začleniť aj do polnospodárskej politiky v rámci EÚ. E, ďakujem pekne. Ďalej poslankyňa Schreier, Pierik. Ďakujem pekne, chcem zareagovať na to, čo povedali kolegovia z Nemecka. Musíme mať dôveru, musíme si veriť e, a musíme veriť aj v budúcnosť. S tým súhlasím. Je veľa aj polnohospodárok, veľa farmárov, ktoré sú tu takisto prítomné a tiež sú hrdé na svoju profesiu a chceli by aj naďalej s touto profesiou pokračovať. A kolega z Nemecka hovorí, e, áno, my sme e, no, my chceme všetky ciele splňať, ale nie, nie každý to tak vníma. A preto by sme mali nastaviť alebo vytvoriť nejaký nový systém a samozrejme súvisí to aj e, s otázkou dohody o klimatických zmenách, e, emisí CO, e, s emisiami CO2 a či to sú, či to sú dusičná, či sú to či to amoniak, či to sú slučeniny síry, to všetko ovplyvňuje, či budete môcť robiť polnohospodárstvo, všetko je to navzájom reálne prepojené a preto musíme spolupracovať na tom, aby sme mohli mať flexibilnejší systém, aby sme mohli zabezpečiť, že naozaj dokážeme splniť tieto ciele. A to je niečo, na čo môžete byť hrdí. dnes často vidíme, že členské štáty robia to, čo chcú, ale z toho môže nakoniec jedného, jedného dňa vyplnúť situácia, kedy už vlastne žiadni polnospodári existovať nebudú. E, ďakujem pekne. Hovorí poslanec Polska úloha um, národných parlamentov alebo miestnych parlamentov v SPP by mala byť jasne viditeľná. Sú to práve miestni politici, ktorí vedia, čo tá miestna spoločnosť najviac potrebuje. A v tomto zmysle chcem povedať, že polský parlament prijal jednoznačné alebo jednohlasné uznesenie, kde sa podporuje polská vláda v rokovaniach, ktorých cieľom je mať rovnaké priame platby v Európe. Všetky dôvody, ktoré boli uvedené, pokiaľ ide o rozmanité alebo odlišné e, priame platby, tie už neexistujú. Takedy sa priame platby odlišovali až dvojnásobne, a príjmy e, polnohospodárov e, v Európe sa tým pádom tiež e, odlišovali. Za posledné roky odišlo z Polska 2,5 milióny ľudí a boli zatvorené približne, bolo zatvorených približne 100 tisíc rodinných fariem. To je veľká strata pre náš trh ale naozaj miera podpory farmárov jednotlivých členských štátoch je eh, drasticky odlišná. Pomospodár, ktorý robí tú istú prácu, ktorý splňa rovnaké kritéria, dostane z SPP polovičný e, finančný obnos. Zo začiatku teda sú e, farmári z novších členských štátov znevýhodnení. Realita je taká, že práve, že by títo e, východní farmári by mali dostávať keď už e, tak viac peňazí, aby mohli dobehnúť e, finančne tých západov európskych. To by bola tá solidarita, hovorí poslanec Sachajko. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Lombard. Takže, um... Ďakujem pekne. Nás teší, že takisto môžeme v mene írskej delegácie vystúpiť. A ešte tu sa na, e, otázka cenovej volatility, o ktorej sa veľa nehovorilo, e, keď e, sa spomína nový návrh SPP. Čo sa týka SPP, čo sa týka cenovej volatility, tak chcelo by to väčšiu stabilitu, pokiaľ ide o cenovú štruktúru. V posledných rokoch to veľmi lietalo. Čiže cenová volatilita by mala byť riešená v tom systéme. Ale hlavná téma, ktorej sa dnes venujeme, to je ten rozpočet. My sme národ, ktorý veľmi závisí od polnohospodárstva, je to jeden z hlavných hospodárskych sektorov a peniaze z SPP podporuje e, vidiecké Írsko, írsky vidiek, takže ten rozpočet tam musí byť zachovaný a to bude jeden z hlavných princípov princípov, ktorý my potrebujeme, aby sme mohli mm, byť ďalej úspešní ako polnospodári, ako ľudia, ktorí žijú na vidieku. A práve preto potrebujeme, aby aj táto generačná zmena prebehla. Musíme zabezpečiť, že mladí farmári sa budú môcť dostať na e, tie jednotlivé farmy. Ukazuje sa, že ukazuje sa podľa najnovších e, prieskumov, že dokonca máme viac farmárov starších ako 80 rokov, než tí, ktorí sú pod eh, vekom 35 rokov. Takže naozaj je to dramatická situácia a potrebujeme dosiahnuť túto generačnú obnovu. Mladí, profesionálni polnospodári, vyškolení polnospodári, to je to, čo potrebujeme na to, aby, mohla byť, aby mohlo byť európske polnospodárstvo úspešné. Toto je dôležitá vec. A takisto pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že táto generačná obnova naozaj prebehne. V opačnom prípade, bohužiaľ, celé naše polnohospodárstvo, celý náš vidiek bude veľmi trpie. Ďakujem. Uh, uh, uh, poslanec Flanagan. Ďakujem. Počúval som, čo hovorili kolegovia z Írska, aj ďalší kolega, ktorý hovoril o tom, kto má najlepšiu pozíciu a aké sú tu rôzne postupy zo strany členských štátov a takisto aj ten generačná, tá generačná obnova. Pokiaľ ide o to, kto má najlepšiu pozíciu, viete, Írsko má inú pozíciu na rade, pokiaľ ide o generačnú obnovu. Keď bol trialog o návrhoch Omnibus, najprv sa navrhovalo, že členské štáty budú platiť 5 rokov farmárov na základe toho, tej schémy pre mladých farmárov, ak pracujú na farme menej ako 5 rokov. To by bolo bývalo skvelé a to by bolo podporilo ten, tú generačnú obnovu. Ale prišla tam žiadosť z Írska, z írskej vlády, aby namiesto Shell sme mali slovko may, to znamená, že už to nie je povinnosť. To znamená, že nie je potrebné tých, tým mladým farmárom e, platiť počas celého obdobia 5 rokov. A to bola žiadosť iba írskej vlády. Takže vy ste povedali, že e, tie najlepšie pozície, čo je najlepšie pre SPP a pokiaľ ide o generačnú obnovu, tak, tak, obnovu takisto, tak povedzte mi prosím vás, prečo toto rozhodnutie bolo prijaté, pretože bolo deštruktívne. Je to katastrofa pre mladých polnospodárov. Ak by vám záležalo na generačné obdove, tak by ste to nikdy nespravili. Takže rád by som si vypočul vaše vysvetlenia, keď samozrejme pochybujem, že mi nejaké dáte. Posel Ingve, Sweden. Sweden. Yes. Thank you. Pani poslankyňa Ingve zo Švedska. No, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ja môžem e, vystúpiť na tejto zaujímavej, na tejto zaujímavej rozprávy. Z pohľadu e, Švedska máme de- centralizovanú administratívu a respektíve vnímame ju ako niečo pozitívne. Myslíme si, že nám to dá možnosť e, dosiahnuť jasnejšie výsledky v polnospodárskej politike. Ale mnohí kolegovia spomínali rizika renacionalizácie. A je veľmi dôležité posilniť konkurencieschopnosť na jednotnom trhu. Aj kolega zo Švedska spomínal tému greeningu v rámci tretieho piliera ako to komplikuje možnosť adaptácie na miestnej úrovni a my vo Švedsku si myslíme, že pilier 2, opatrenia v rámci piliera 2 sú lepším spôsobom, ako dať štátom viac právomoci, aby sme si eh, mohli vybrať konkrétne opatrenia v jednotlivých členských štátoch. Hovorili sme o tom, že sa mm, budeme snažiť zladiť polnospodárstvo a spoločnosť, a myslíme si, že v rámci druhého piliera je ľahšie dosiahnuť to, aby spotrebitelia rozumeli rôznym opatreniam, ktoré sa uplatňujú na európskej úrovni. Podstatná je inovácia, výskum, to je veľmi dôležité. Ak chceme, aby polnohospodárstvo bolo v Európe konkurencieschopnosť, toto potrebujeme. Ak chceme, aby bolo trvalo udržateľné, potrebujeme lepšiu spoluprácu na celoeurópskej úrovni. A teší ma, že mnohí kolegovia spomenuli aj tému mladých farmárov. Aby polnospodárstvo bolo atraktívne pre mladých ľudí. My musíme v našich krajinách vytvárať vhodné podmienky práve preto, aby mladí farmári sa mohli do tohto procesu zapájať. A potom posledná vec, audit potrebujeme naozaj takú e, menej komplikovanú administratívu a to je tiež veľmi dôležité. Pán poslanec Schmidt, Nemecko. Pán poslanec Schmidt jest absent? OK. Pani posel Petir. E, pani Petir. E, ako uzmemo obzir... Ďakujem, pán predseda. Ak zohľadníme výhody, ktoré prináša poľnohospodárstvo spoločnosti, vzhľadom tomu, že zachováva aj biodiverzitu, udržateľnosť vidieckých oblastí, rodiny, vidíme, že rozpočet pre SPP musí byť zachovaný. Podporujeme oba piliere Mali by byť ale orientované na rodinné farmy a takisto na mladých ponospodárov. Treba zabezpečiť generačnú obnovu. Žiadny členský štát doposiaľ nevyužil možnosť začať eh, istý podprogram eh, v vo vidieckých oblastiach, preto chcem vyzvať všetkých zástupcov národných parlamentov, aby apelovali na vlády, svojich krajín, aby tak spravili. Chorvátsky farmári očakávajú zjednodušenie SPP, nielen pokiaľ ide o teda polospodárov samotných, ale aj pokiaľ ide o správu, administratívu. Počuli sme, že niektorí sa boja, že komplexná administratíva bude prenesená na národnú úroveň. Samozrejme potrebujeme pružnosť, ale takisto chceme, aby SPP bola naozaj spoločnou poľnohospodárskou politikou. Pokiaľ ide o trhové opatrenia, musíme sa ubezpečiť, že reakcia na deformáciu trhu bude účinná a prístupná všetkým členským štátom. Komisár Hogan prislúbil, že podporí krízový fond, ktorý by bol postavený mimo SPP rozpočtu. Ďakujem. Portugalsko. Posel Matias, Portugal. Poslanie, pani poslankyňa Matias, Portugalsko. Pani poslankyňa Dali. Daly, Irsko. Pán posel Szani. Pán Szani. Yes, thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj som bol príjemne prekvapený, že tak veľa odkazov zaznelo uh, ohľadom úlohy a zodpovednosti ponospodárstva a takisto aj opačným smerom uh, ponospodárstvo dôležitosť pre zvyšok spoločnosti. Myslím si, že na to, aby sme odstránili niektoré medzery v rámci vedeckého priestora, tak budeme musieť robiť viac aj na interinstitucionálnej, medziinstitucionálnej úrovni. Za týmto účelom vyzývam komisiu, aby uvažovala nad eh, prístupom tzv. Eh, smart Villages eh, v spoločnom strategickom rámci v nadchádzajúcom finančnom období, ktoré už poskytuje spoločné pravidla, pokiaľ ide o prevádzkovanie niektorých fondov, ako je Fond vidieckého rozvoja, Európsky fond na regionálny rozvoj, Európsky rybolovný fond a Európsky sociálny fond. Predovšetkým hlavne vzhľadom k tomu, že tie, pokiaľ ide o tie vidiecké veci, hlavne pokiaľ ide o tie ostatné aktivity, ktoré pokrýva rozpočet Konkrétne chcem požiadať komisiu, aby pristúpila k tzv. ringfencingu minimálne 5 celkového rozpočtu dotknutých fondov pre inteligentné obce, smart villages, hlavne pokiaľ ide v prípade o, regionálne, teda o regionálne a vidiecké fondy, fondy vidieckého rozvoja, aby tieto malé usadlosti neboli vylúčené z takýchto programov podpory členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu z pohľadu tohto, tohto úsilia. Ubezpečiť sa, že vláda podporuje takú, takýto prístup na rade a ubezpečiť sa, že iniciatíva Smart Villages bude dobre reflektovaná v príslušných národných programoch. Ďakujem. Ich. Dziękuję panie przewodniczący. Moi koledzy z Polski, parlamentarzyści z Sejmu już podnosili problem wyrównania płatności i uchwałę, która Ďakujem veľmi pekne. Už ste spomenuli otázku rôznych úrovní priamých platby. Eh, Senát prijal podobné uznesenie, nie len Dolná komora. A ja by som teraz chcel hovoriť o možnostiach, ako udržať tento systém, eh, SAPS systém, jednotný jednotná platba na oblasť. E, myslím, že zmena na iný systém by znamenala navýšenie nákladov a takýto systém by zároveň e, bol atraktívnym riešením pre krajiny, ktoré využívajú systém priamých platieb. E, Plevak, pán generálny riaditeľ, hovoril o novom strategickom rámci a to všetko dáva možnosť e, členským štátom použiť e, tento systém. Takéto nové riešenia teda e, by mohli byť, keby boli zverejnené, by sme mohli podporiť takéto nové riešenia. A keď tento model bude jednoduchší a flexibilnejší. Na to budeme potrebovať možnosť e, lepš- e, napasovať naše riešenia na lokálne potreby, najmä pokiaľ ide o ochranu klímy a ochranu životného prostredia. Ale samozrejme si musíme uvedomiť hrozby spojené s novým modelom napríklad omeškania v implementácii CAP, systému jednotnej platby na plochu, pokiaľ e, E, strategické plány nebudú e, na časť e, adoptované, prijaté. Komisia by mala strategické plány harmonizovať a my očakávame zjednodušenia. Zjednodušenia v, novej, v novom systéme SPP. Na druhej strane môže to viesť k väčším nákladom a väčšiemu byrokratickému zaťaženiu v niektorých členských štátoch. Je možné, že členské štáty budú požadované, aby vynakladali viac zdrojov či finančných alebo iných, aby vytvárali nové strategické plány, tak aby e, menili systémy kontroly a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad v prípade Polska by nový systém pokrýval 1 e, 300 tisíc nových príjemcov, ponospodárov, čiže pomerne výrazné byrokratické výdavky. Z toho sa natíska otázka, či ponospodári to využijú alebo nie. Now only one minute. Agree? Okay. Teraz už len minúta s vyšným rečníkom. Pán poslanec Starkevičus, minúta. Len minúta. Aišku. Labą dieną. Iš tikrųjų, šiandien išgirdom aišku. Príjemné popoludne. Počuli sme dnes veľmi jasné posolstvo, že rozpočet pre SPP poklesne asi o 10 zamyslíme sa, či máme nejakú rezervu zo súčasnej SPP, ktorá by umožnila troška e, veci zoštihliť, hospodárnejšie realizovať. Myslím, že sa to dá spraviť. E, vezmeme si tzv. soft projekty, ktoré sú implementované aj prostredníctvom SPP možno investície do informačných aktivít, e, informačných kampaní, do zverejňovania publicity by, reklamy by mohli byť zredukované. Keď sa budeme uberať cestou zjednodušovania, tak tiež ušetríme peniaze. Minúta mi uplynula, takže toľko. Ďakujem, pán predseda. Obraciam sa na e, poslancov z národných e, parlamentov rozpočet. Mnohí hovoria, že máme zachovať takýto rozpočet, viac platiť nechceme Eh, buď bude menej peňazí pre všetkých, alebo budú tam menšie príspevky. Tretia varianta, presvedčenie regionov, že Európskej únie majú umožniť vlastné príjmy. Aké by to bolo, ako by to bolo, keby bola daň na benzín alebo daň z finančných transakcií. Otázka zastropovania, otázka opakovaného znárodnenia. 27 krát byrokracia, je to menej byrokracia ako dobrá centrálna správa, to by som sa pozrel. Ale či rozdielne krajiny majú príjmať rozdielne eh, opatrenia. To považujem za to, čo deformuje hospodárskú súťaž. Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko dostáva 100 tisíc tam v priemere, e, potom je tam degresivita, tretí dostáva v rade milión e, podporu, e, teda je tam obrovská diskrepancia. To sú tie deformácie, najväčšie opatrenia treba príjmať spoločne. A op- zjednodušenie, samozrejme môžeme zjednodušovať, môžeme zabezpečiť všetky dodržiavania štandardov v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj ochrany zvierat. Pani Konrad. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za priestor v tejto živej diskusii. Dve veci by som chcela ešte spomenúť a síce odstránenie byrokracie pre plnospodárov, to bolo spomínané viackrát, je to úplne ústredné. Systém, ktorý ste nám dnes predložili, ten už budí dojem že ako by to bolo na jednotlivej úrovni jednoduchšie. Ponospodári nad rámec e, trhových rizík čelia mnohým ďalším rizikám, rizika e, počasia a tak ďalej. A bolo by dobré, keby e, spoločná ponospodárska politika zahrňala aj nástroje, ktoré sa týkajú zabezpečenia proti rizikám. Nové technológie, to je druhý bod, ktorý chcem spomenúť. Nové technológie ponúkajú obrovské príležitosti, aj pokiaľ ide o toto pole napätia medzi spotrebiteľmi a polnospodárskou obcov, tak aby bolo zabezpečené aj premostenie nejakých tých výpadkov v príjmoch a je nevyhnutné sa tým ešte ďalej zaoberať toľko minúta. Ďakujem. Albuquerque, Portugal. Albuquerque, Portugalsko. Absent? OK. E, Pán poseł Buda. One minute, only one minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. Stimați colegi, cu toții dorim o... Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Istotne chceme eh, viac peňazí na spoločnú hospodárskú politiku alebo zachovať súčasnú úroveň. Musíme byť ale úprimní. Z pohľadu Brexitu nebudeme mať viac eh, peňazí a keď budeme chcieť rovnaké objemy peňazí, tak budeme musieť sa baviť s krajinami pôvodu aby aj oni boli ochotné prispieť vyšším sumami. Tak ako hovoril pán Pleva, e, pokiaľ ide o dodatočné fondy, tie by tiež mohli napomôcť financovaniu SPP, tak ako si to želáme, aby to bolo lepšie ako v súčasnosti. Po druhé, konvergencia. Istotne si želáme konvergenciu platieb, lebo my sme e, rovnakými hráčmi na rovnakom trhu. My sme otvorili naše trhy za východnej Európe pre západných ponospodárov a nie je možno normálne, že budeme vychádzať z rovnakých podmienok, z rovnakých, z rovnakých okolností podnikať. Pán predseda, poprosím o troška času. To je otázka národných parlamentov. Pani Holbuš. Boli tu spomenuté ciele, aby klimatické otázky boli relevantné aby sme tu prispeli. Na jednej strane e, konkurencieschopnosť a tak ďalej môžeme formulovať aj cieľe v oblasti životného prostredia. To je na mieste, ale ako to korešponduje s otázkou konkurencieschopnosti a akú konkurencieschopnosť máte na mysli? Konkurencieschopnosť na vnútornom trhu? Predpokladám, že myslíte konkurencieschopnosť na svetových trhoch, globálnych trhoch. Moja otázka je, ako vyriešime tieto rozpory? A čo je nám potom dôležitejšie pre nás? Aby sme tú výzvu naplnili v oblasti životného prostredia, klimatických zmien, ale aby sme naďalej zotrvali pri našej stratégii presadenia sa na globálnom trhu. To si musíme vopred ujasniť. Na jednej strane e, môžeme byť aktérmi na svetovom trhu a na druhej strane ťažko si pred, pred, pred, predpokladať teda výdavky v oblasti plnospodárstva, ktoré ja považujem za dôležité a potom plnospodári sa s tým budú musieť musieť vysporiadať. E, nechcem tu malovať čerta, ale toto treba vyriešiť dopredu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų... Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj je dobrá príležitosť dnes diskutovať o tejto záležitosti s predstaviteľmi národných parlamentov. Toto je dôležitá vec. Musíme to riešiť teraz, okamžite. Prečo potrebujeme SPP? Z jednoduchého dôvodu tak aby príjmy polnospodárov, tie predstavujú len 50 príjmov ľudí v iných, zamestnaných v iných ekonomických oblastiach, hospodárskych oblastiach. Ak nie sú potraviny, čo budeme jesť? Prečo by polnospodárska politika mala byť e, spoločná? Pretože existujú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Ak budeme teda pokračovať v spoločnej polnospodárskej politike, budeme sa musieť ubezpečiť, že zostane e, spoločná konkurencia a hospodárska súťaž. Ak nebudeme mať spravodlivé platby, tak nebude možné očakávať e, férovú hospodárskú súťaž. Nedokážeme odolať iným e, konkurentom, lebo EÚ nemá hranice. Zjednodušenie, pekné slovo, ale nebuďme e, uveličení týmto slovom. My sme už odstránili a tak ďalej. Ďakujem pekne, ja budem taký stručný a pragmatický. Chcem sa spýtať, väčšina členských e, štátov je za to, aby sa zachovali priame, platby a teda e, prvý pilier, alebo skôr nejaké znižovanie e, či väčšie alebo menšie, že majú šancu sa presadiť. A chcete to by bola ďalšia otázka, ako spustiť alebo nastaviť isté synergie medzi vládami, či by sa posilnila aj subsidiarita na parlamentnej úrovni, najmä v prípade renacionalizácie e, polnohospodárstva. Ďakujem. Pán Karský. Pán Karský. Thank you, Chairman. Um, this is a very Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Karty. Je to dôležitá diskusia, ktorú máme a vítam skutočnosť, že sú tu dnes aj predstaviteľ národných parlamentov. Jedna z víziev, ktorá je pred nami, sa týka toho, že nová SPP e, bude znamenať smrť niektorým, tým tak povediať, ukončenie niektorých praktík, aj e, vplyv národných parlamentov a presunutie niektorých časti SPP na národnú úroveň a bude to nevyhnutné zviazať s väčšou jednoznačnosťou. Predtým sme spomenuli zvyšujúcu sa frustráciu, ktorú farmári zaznamenávajú, keď im na národnej úrovni hovoria, že niečo je mimo kontroly vlády, lebo rozhodnutie je prijaté na úrovni komisie a potom prídu do Bruselu a potom je im povedané, že toto je predsa vnútroštátna téma, ktorú treba riešiť na národnej úrovni. Ak nič iné, tak dúfam, že nájdeme spoločnú reč e, s národnými parlamentami, aby sme sa ubezpečili, že plnospodári budú mať uistenie, že nová SP bude ponúkať istotu z pohľadu toho, kde a kým sú prijímané tie rozhodnutia. Pán Hogenkamp. No, ďakujem pekne. Podporujem e, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o viac subsidiarity a pokiaľ ide o posilnenie. Ja som z Holandska. Je to krajina, ktorá nedávno, keď sa pozrieme na otázky ako kvalita vody, emisie, legislatíva v oblasti hnojív, zaznamenali sme problémy. A v súčasnosti žiadame o výnimku, tak aby sme mohli emitovať viac. Nedodržiavali sme vždy všetky pravidlá, nie sú dôležité, ktoré boli vytvorené, vytvorené v záujme životného prostredia, verejného zdravia. a Toto je otázka, ktorú by som mala. Ako sa komisia domnieva, že bude schopná riadiť všetky členské štáty, členské štáty, e, ktoré budú za tou novou SPP, keď ten najlepší študent má najhoršie výsledky, tak povediac. Pani Kaldenbach? Ja jednoducho musím využiť túto príležitosť, e, pokiaľ ide o takto stretnutie s predstaviteľmi národných parlamentov dnes v tejto snemovni spolu s kolegom McCartym eh, sme eh, dosiahli skvelé hlasovanie, jednomyselnosť konkrétne k nášmu návrhu ohľadom antimikrobiálnej rezistencie a tam eh, ten spôsob, ako chceme realizovať napríklad chov hospodárskych zvierat v rámci One Health Approach, jednotného zdravia prístupu, tak to je výborné a chcem vyzvať aj prítomné ich predstaviteľov, aby apelovali na svoje vlády, aby na prospech samotného polospodárstva a polospodárov ako takých podporiť tieto opatrenia. Ďakujem. Ďakujeme všetkým za túto diskusiu, veľmi živú. A teraz samozrejme, nakoľko to bola veľmi hustá a živá debata, nemáme toľko času, chcel by som ale počuť e, niečo ohľadom toho, čo z toho pre nás môže vyplývať tak e, z pohľadu Európskeho parlamentu, z Európskej komisie, z pohľadu národných parlamentov. Jerzy Pleva, 3 minúty. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto mimoriadne bohatú debatu. Musím povedať, že som ju sledoval s veľkým záujmom. Na, na úvod som povedal, že je to veľmi aktuálna e, diskusia, pretože máme oznámenie, ale zatiaľ nemáme právny návrh. Oznámenie sa týka iba hlavných línií a všeobecného prístupu, ale bolo tu množstvo otázok k podrobnostiam. Táto diskusia si ma presvedčila, o tom, že to, čo navrhuje komisia, pokiaľ ide o nový systém dodávky, že je správnym prístupom. E, hovorili ste o tom, že vyhnúť sa máme nadmernej regulácii, aby farmári e, žili dôstojne ako zvyšok e, spoločnosti. Žiadna rena, znov, renacionalizácia, konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o ekonomickú e, ako i environmentálnu konkurencieschopnosť. Greening v prvom pilieri nefunguje dobre. Ako to zlepšiť? Ďalej inovácie, vývoj mali by byť oveľa viditeľnejšie. E, európska pridaná hodnota je dôležité menej komplexnosti a vyhnúť sa tomu, aby sa bremeno presúvalo z úrovne EÚ na národnú administratívu, harmonizovaný prístup k schvalovaniu plánu SPP, čiže je to veľmi dôležitý vstup do tejto diskusii z hľadiska finálneho návrhu. Ten návrh je samozrejme oveľa podrobnejší a ja som presvedčený, ja som si istý, že vaše požiadavky, vaše obavy budú odzrkadlené, keď uvidíte tento právny text, čo nastane čoskoro. E, koncom mája, začiatkom júna budeme mať k dispozícii právny text e, o SPP pred novým návrhom viacročného finančného plánu. Nebudem ja teraz e, rozoberať podrobnejšie viacročný finančný plán. Myslím, že komisár bol jasný. Vstúpiť do aby sme mali vstúpiť do jednotlivých detajlov a požiadaviek, myslím, že by to bolo príliš komplikované, ale chcem povedať, že všeobecný prístup, e, že v novom dodávateľskom e, reťazci bude väčšia zodpovednosť e, členských štátov, národných autorít, pokiaľ ide o kontrolu a kontrola komisie, to myslím, že pomôže vyriešiť obavy, ktoré ste spomenuli. Zrejme skončím v tomto okamihu. Chcel by som vás len ubezpečiť, že sme si poznamenali všetky vaše vyjadrenia. Pri niektorých e, by sme radi Niektoré z nich by sme radi sledovali naďalej v kontexte tohto návrhu. E, pri tie ďalšie si vyžiadajú ešte ďalšie vysvetľovanie, ale necháme to na budúcu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Klára Aguilera dostane slovo aby mohla e, povedať e, svoje záverečné slovo. Dve minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, myslím, že stihneme aj dodržať časový harmonogram. Dovolte mi povedať tri body. Mali sme tu rozsiahlú debatu. Myslím si, že táto diskusia nám ukázala rozdielný pohľad, ktorý existuje od juhu juh, sever a východ Európy. Existujú rôzne pohľady a preto i rôzne vízie a rôzne návrhy opatrení a máme tu túto komplexnosť a na základe tejto komplexnosti musíme vybudovať spoločnú polnospodárskú politiku. E, Podre, hovorili sme veľa o poľnohospodároch, o farmároch. Hovorili sme, že e, je tu problém spojený s generačnou výmenou, ale týka sa to všetkých. Týka sa to e, parlamentov, parlament európsky, národné parlamenty. Musíme robiť takú politiku, ktorá zahrnie e, mladých ľudí, pretože táto výmena e, sa týka i národných parlamentov. A nedej sa to. A napríklad na spôsobenie debaty sme pripravení na to, e, že nedostanú podporu z SPP ľudia, ktorí e, odídu na dôchodok napríklad. Nebola by to možnosť. Sú to myšlienky na diskusiu, aby sme videli, či berieme seriózne e, generačnú výmenu a zapojenie mladých ľudí. No a napokon, na záver ešte jedna otázka. Jeden poslanec povedal, myslím, že nemecky, že polnospodári sa boja príliš veľké kontroly zo strany Európskej únie. Áno, a teraz e, e sa budú bať kontroly z e, svojich vlastných štátov. Ďakujem pekne. Pán Turing, dve minúty, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný v prvom rade. Chcem povedať, že bola to veľmi zaujímavá e, diskusia. Keď som si ju vypočul, tak ma presvieča o tom, že subsidiarita je cesta, ktorou musíme ísť. Je veľmi dôležité otázka mladých farmárov a generačná výmena. To je, myslím, kľúčová otázka. A môj názor ako naj, názor Írska je, že to, ako môžeme ich ako môžeme prilákať viac mladých farmárov do našich systémov, do na, polnospodárstva, je, aby sme sa zbavili zbavili byrokracie, aby sme ju odbúrali. Musí to byť atraktívne pre farmárov, mladí farmárov, aby vstúpili do tohto systému a musia byť podmienky zlepšené, odbora nám byrokracia a túto vec musíme riešiť. Myslím, že tu máme skvelú príležitosť, aby sme urobili pokrok v reforme e, SPP a myslím, že tiež je dôležité udržať spoločnú politiku, aby naďalej pokračovala. Sme, máme jednu, sme jeden subjekt. A ešte na záver, pán predseda, Finančná otázka. Bez financí sa nám to nepodarí. A chcem povedať e, e, k e, príspevkom, k väčšiemu príspevku. Náš zastupca to povedal, už v januári sme otvorení väčšiemu prispievaniu, ale len vtedy, pokiaľ to prispieje k šíreniu európskej myšlienky. A keď budú tieto záväzky brané vážne, tak to potom pôjde. Ďakujem pekne, teraz je rád na mne. Tri minúty, ale budem ešte stručnejší. Takže tie, ktoré sa znova objavovali, tie postrehy. Viac úlohy pre národné parlamenty, väčšia spolupráca medzi európskymi inštitúciami, národnými zložkami, národnými parlamentami, viac zodpovednosti pre národné parlamenty. Niekto hovorí aj pri ich schvalovaní najbližších e, akčných plánov, národných akčných plánov v rámci SPP. Druhý apel, ten vychádza viac z e, lavíc europoslancov ako národných parlamentov. Urobte tlak na vaše vlády, pretože aj komisár Rogan to bol práve ten, ktorý na začiatku apeloval na tlak na vlády, aby zvýšili príspevok do e, rozpočtu pre SPP, lebo ináč bez zdrojov pre SPP sa nepohneme. Tretia vec, decentralizácia ako to povedať, eh, je považované všetkými za pozitívnu vec, ale e, samozrejme každý fatálne bohužiaľ to interpretuje po svojom. Sú tu tí, ktorí navrhujú, aby to decentralizácia bola tak radikálna, že idú k návrhu, že inteligentné, inteligentné obce budú napríklad takou zárodočnou bunkou pre SPP, pre úspešnú SPP, takou, takou podporujúcou. Ďalšie veci, ktoré je možné požadovať, pokiaľ ide o národné plány, aby teda tie sa znova objavovali v diskusii, ďalej pomoc pre mladých, inovácie, životné prostredie. Ja by som povedal, že akcent na zodpovednosť, ktorý e, nemôže byť odpájaný od e, akcentu na pružnosť, na flexibilitu, tie dve veci sú spojené. E, na to, aby sme prehlbili túto diskusiu a aby sme ju zosilnili, aby sme tie výmeny medzi európskymi inštitúciami a národnými parlamentami ešte zintenzívnili. E, nezostáva nám nič ako čakať na budúci týždeň na návrh viacročného finančného rámca a potom ten ďalší mesiac na návrh spoločnej polnospodárskej politiky. A teraz e, dám priestor pánovi Siekerskému predsedovi uzavrieť to. Proszę Państwa, e, tak, WPR to polityka nie tylko dla rolników, to polityka także dla konsumentów, bo przez to, że jest wspólna polityka rolna, podatnik europejski musi wiedzieć. E, toto je dôležité samozrejme pre polnospodárov, ale takisto aj spotrebiteľov. Pre európskych daňovníkov. Tí musia vedieť, že keďže máme SPP, naše potraviny sú lacnejšie. E, SPP je taj, takisto dobrá pre životné prostredie, pre biodiverzitu a musíme viac hovoriť o e, týchto jednotlivých rozmeroch SPP, aby tomu ľudia rozumeli že treba platiť, ak chcú e, mať SPP. Nehovorím teraz e, o bežných e, občanoch, o e, bežných najomníkoch, ale o politikoch. Pretože rozhodnutia nepríjma iba pár politikov, ale celý parlament. Takže poprosím vás, tento signál e, jasne e, treba vyslať a treba hovoriť o SPP. čo nás čaká v budúcnosti. Ako by mala naša, mm, mal naše polnospodárstvo vyzerať, ako má byť konkurencieschopné, a to je mimo Európy. Niektoré sektory výroby v oblasti polnospodárstva e, majú skôr taký externý charakter. a takisto e, e, rozhodnutie e, bude prijaté aj na úrovni rady. To si treba úprimne povedať. Netreba si klamať, ale samozrejme veľa závisí aj od našich ministrov polospadstva, takže prosím, hovorte s nimi, hovorte s vašimi politikmi. Iba spoločne dokážeme niečo dobre spraviť pre E, naše polnohospodárstvo. U nás na výbore, na výbore Agri v Európskom parlamente máme podobné názory bez ohľadu na to, aká je národnosť, aká je politická príslušnosť jednotlivých poslancov. Toto je niečo, čo ma veľmi e, teší. Čiže pokiaľ nedokážeme garantovať primerané príjmy farmárom, pokiaľ nedáme dobré životné podmienky. Samozrejme, že platby e, súvisia aj s výrobou, pretože pokiaľ nezaplatíme, nebudeme platiť a finančne podporovať niektoré formy e, polnospárstva nám potom môžu vôbec e, zaniknúť. Takže ja si myslím, že až 50, 50% rozpočtu by sa mal by sa mal využiť na priame platby. Potrebujeme ich a najmä farmári v zložitých regionoch ich potrebujú. A platby by možno mali byť prepojené aj na kvalitu pôdy, s ktorou pracuje konkrétny e, polnohospodár. Hovoríme o rodinných farmách, ale nehovorili sme dostatočne veľa o trhových mechanizmoch a nehovorili sme o finančných nástrojoch, finančných mechanizmoch, ktoré môžu nahradiť rôzne druhy dotácií Čiže treba viac e, o tom hovoriť, treba viac e, spraviť, pokiaľ ide o prírodné e, katastrofy, prírodné kalamity, toto je ďalšia dôležitá téma. Myslím, že to zhrnutie bolo veľmi zaujímavé, ďakujem veľmi pekne všetkým ktorí vystúpili. Ďakujem členom národných parlamentov, vašim kolegom z administratíve, takisto všetkým organizátorom a ľuďom, ktorí prispeli k tomu, že to, toto stretnutie prebehlo e, dobre. Ďakujem aj tlmočníkom a ešte máme na záver 5 minút. Dávam vám 5 minút, to je môj darček pre vás. Máme tu veľa ľudí, e, takže veľa času teraz. 5 minút som vám dal vo vašom živote, máte ich navyše odo mňa a opäť sa potom stretneme, uvidíme sa, keď bude legislatívny návrh e, hotový ako generálny riaditeľ Pleva mm, správne povedal. A potom sa tam stretneme ešte, kým tento